Kolegovia kolegyne, vítam vás na popoludňajšom programe. Začneme s verejným vypočutím. Budeme tu mať prezentáciu o misie LIBE do Agentúry pre základné práva vo Viedni, ktorá sa konala 17. až 19. maja roku 2016. Prezentácia bola naplánovaná na dnešné dopoludne, ale kvôli nejakým zmenám v programe musela byť oddialená. Teraz pán Magi, ktorý bol riaditeľom delegácie, bude prezentovať výsledok tejto návštevy, takže nech sa páči, pán Naď, máte slovo. Thank you very much. Uh, so, uh... Ďakujem pekne. Takže pred dvomi týždňami sme mali skutočne veľmi dobrú návštevu vo Viedni účastníci, ktorí tam boli, boli sme teda traja, bola tam pani Činiky a takisto aj Karl-Heinz Becker a takisto aj zamestnanci sekretariátu LIBE. Riaditeľ Michael Oflarty nás privítal a nás predstavil agentúre, predstavil nám aj prácu agentúry v rámci viacročného rámca, predstavil nám kľúčové oddelenia, naučili sme sa veľa o pracovných metódach a takisto sme boli pozvaní a chcel by som pozvať všetkých našich kolegov na budúco týždňové fórum o základných právach vo Viedni. Takisto sme obdržali informácie o práci tejto agentúry v Grécku, v tých primacích centrách a boli tu zastúpení predstaviteľe viacerých mimovládnych organizácií. Pripravuje sa správa v rámci FRA. Tento ročná bude zacielená predovšetkým na azyl a migráciu a bude sa teda o tom hovoriť detailnejšie v rámci fóra o základných právach. Táto delegácia vlastne zistila, že je tu potreba na to, aby FRA pokračovala v posilňovaní úlohy občanskej spoločnosti, ako aj národných parlamentov, aj pokiaľ ide o spoluprácu, táto správa o slubných krokoch v členských štátoch má aktívnu úlohu v takých krízach, ako napríklad nedávna migračná kríza pokiaľ ide o ochranu zraniteľných e, vrstiev obyvateľstva, predovšetkým pokiaľ ide o deti, takže bude sa postupo, pokračovať ďalej v týchto vysokokvalitných e, správach, ktoré nám budú poskytovať kvalitné údaje ohľadne ich práce a pre našu prácu. A v tomto kontexte sme požiadali aj FRA, aby sa postupovalo proaktívnejšie v zmysle poskytovania špecifickej pomoci a špecifických správ pre našu prácu. Takže to je všetko v stručnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pani Činčinči, teraz dostane slovo. Nech sa páči.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 s predstaviteľmi agentúry. Tu sme sa dozvedeli, čím sa zaoberá táto agentúra v oblasti ľudských práv. Videli sme, ako sa postupuje, aké, aké e, výsledky sa získajú, ako sa potom spracúvajú. A je veľmi dôležité, akým spôsobom prispieva agentúra národným vládam v tejto oblasti. A pre nás je veľmi dôležité aj v európskych inštitúciách teda mať tieto poznatky. Keď sa už venujeme úlohami agentúry, tak vlastne kolega na to poukázal, pre nás je veľmi dôležitý práve význam, ktorý agentúra kladie na tému ochrany ľudských práv v súvislosti s migráciou. Je to komplexná téma a myslím si, že čo je kľúčové a zásadné, to je ochrana jednotlivcov, ktorí sú donútení opustiť svoje územia a musia hľadať potom lepšie životné podmienky inde. Takže to je vec, ktorá na nás e, vyvolala, ktoré v nás vyvolala zvláštny dojem. Behem, be, proste, v priebehu viacerých mesiacov agentúra FRA vytvorila zvláštnu skupinu v Grécku, pretože v Grécku tam je situácia mimoriadne závažná a komplikovaná. Vlastne do toho zapojení sú aj migranti, ale aj maloletí, a takže tá agentúra FRA a jej práca sú dôležité, pretože sa tu poskytuje podpora členským štátom a zabezpečuje sa aj nutnosť kontrolovať a overovať podmienky ochrany ľudských práv migrantov. Zabezpečuje sa teda to, aby boli dodržiavané ich práva. FRA pripravuje príručku pre zúčastnené subjekty, ktoré sa venujú téme migrácie. To je veľmi dôležitá vec, mimoriadne zaujímavá vec. My sme takúto predstavu mali už minule v januári, predovšetkým pokiaľ ide o maloletých bez sprievodu zo zahraničia. Chceli sme identifikovať predovšetkým nejaké postupy, príručku, kde by sa hovorilo o tom, ako pristupovať k predovšetkým pokiaľ ide o tých najzraniteľnejších, to znamená maloletých. Takže to je taká príručka, ktorá má slúžiť v rámci prístupu k migrácii vo všeobecnosti. Myslím, že to je veľmi dôležitá podpora, veľmi dôležitý krok, ktorý pomáha nám aj tým, ktorí v podstate zasahujú v súvislosti s migráciou. Myslím si teda, že naša misia potvrdila, aká dôležitá je práca, ktorú táto agentúra vykonáva. A bolo to takisto príležitosťou, aby sme sa my tu v parlamente, ale inštitúcie vo všeobecnosti, ale mimoriadne my, mohli pozrieť na to, ako agentúra FRA prispieva k tejto problematike. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že vaše odporúčania, ako aj odporúčania pána Nadia, budú prospešné pre naše budúce diskusie. Teraz, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, je mimoriadnou cťou privítať vás na tomto vypočutí týkajúceho sa témy základných práv Európskej únie v roku 2015 v mene pána Kloda Moraeša, ktorý ma požiadal ako podpredseda výboru LIBE reprezentovať ho je už tradíciou v našom výbore zorganizovať tieto vypočutia, zorganizovať tieto vypočutia v kontexte našich prác ohľadne výročných správ o situácii základných práv Európskej únii. A preto sme veľmi radi, že môžeme privítať predstaviteľov európskych inštitúcií, ktorí budú prezentovať poslancom ich prácu, ktorá sa vykonáva v tejto oblasti. V rámci tohto uznesenia z 8. septembra roku 2015 o situácii o základných právach v Európskej únii Európsky parlament opakovane uviedol, že je dôležité pre Európsku úniu a jej inštitúcie ako aj členské štáty zabezpečiť dodržiavanie a podporu spoločných podpory, ktoré princípy, ktoré sú ukotvené v predmetných dokumentoch, ako aj v charte o základných právach. Toto by malo byť vykonané v rámci Európskej a národnej delegácie vo verejnej politike, aj pokiaľ ide o ich implementáciu, zatiaľ čo sa plne dodržiavajú princípy subsidiarity. Preto som veľmi rada, že teraz dostane slovo pán Naď opätovne, aby mohol uviezť úvodné slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne ako spravodajca tejto správy ohľadne situácie v, v základných právach v Európskej únii tento rok. Som potešený, že môžem byť tu s vami na tomto vypočutí a že môžem skutočne sa tešiť na plodnú diskusiu ohľadne základných práv. Tieto práva sú dôležité, viete, v každodennom živote, pretože nás chránia ako individua jednotlivcov, ale aj ako členov skupín. Nikto z nás, respektíve každý z nás, patrí do nejakej skupiny, ktorá by mohla potrebovať takúto ochranu. Každý z nás patrí do nejakej menšiny, ktorá si vyžaduje ochranu zo strany zákona a tieto práva sú skutočne právne ukotvené. They are not implemented. So I, I, I think uh, it is, uh, we... Takže myslím, že musíme využívať všetky možnosti na to, aby sme zdôraznili význam základných práv a keď je Európska únia tým vodcom v vedúcov úlohou eh, v celom svete, pokiaľ ide otázku základných práv, tak musíme vedieť, že aká je vlastne situácia v Európe a keď zdôrazníme tie krajiny, ktoré by chceli vstúpiť alebo do Európskej únie, tak musíme vedieť aj o situácii v týchto krajinách, pretože niekedy je problematické, že niekedy máme väčšiu požiadavku, pokiaľ ide o ľudské práva v iných krajinách ako našich vlastných. I'm happy that we, we could uh, talk here uh, in uh, different topics. Takže hovoríme tu o rôznych témach, predovšetkým o právach LGBT skupiny, právach postihnutých a som skutočne rád, že ja patrím k národnej menšine, 40 miliónov ľudí patrí k národným menšinám, že aj my máme tu rečníka, ktorý sa venuje otázke problematiky menšín a som skutočne rád, že v posledných rokoch tieto témy dostali svoju vlastnú dôležitosť v Európskom parlamente a že my poslanci sme viac otvorení k že hovoríme o týchto právach menšín konštruktívnym spôsobom a vlastne v tejto správe môžeme podporiť niektoré z týchto tém. Takže ďakujem veľmi pekne a som skutočne rád a ďakujem za prezentáciu. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo náš host, rečník a na konci každého kola vlastne bude príležitosť pre otázky a odpovede. Poprosím vás, uvedomme si, že toto všetko sa vysiela a že vlastne vstup rečníkov bude zaznamenaný na, význa, na zázname. Takže prvý nadpis tu sú základné práva v Európskej únii v roku 2015, výdobytky a výzvy. Začneme teda prvým panelom Vítam tu pána Francesca Kamamela, ktorý pracuje na Európskej komisii, prezentuje, reprezentuje tu pána Timmermansa, podpredsedu komisie, ktorý tu nemôže s nami dnes byť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som začal tým, že sa ospravedlním v mene pána Timmermansa, ktorý v poslednej chvíli nemohol zosúľadiť svoj program s programom, ktorý bol naplánovaný, pretože má povinnosti, ktoré súvisia s programom v iných oblastiach, takže má stretnutie s európskymi ministrami a s ministrami z afrických krajín a preto nemôže prísť a preto ma požiadal, aby som sa v jeho mene ospravedlnil. Takže s vasím súhlasom ho teraz nahradím, hovorí pán Fronseca Morio, požiadal ma, aby som vám sprostredkoval informácie, ktoré by bol býval on rád prezentoval tu v tejto, pri tejto príležitosti, pri tomto vypočutí. Dámy a páni, Európa čelí bezprecedentnej situácii. Máme finančnú krízu a postihnutí sú hlavne občania. Táto kríza eh, postihla predovšetkým občanov Európskej únie. Takisto sme tu mali útoky v Paríži a to nám pripomenulo, aká hrozba je tu zo strany fundamentalistov. V tomto kontexte viacerí populisti využili tieto obavy a strachy bežných občanov. Strach, že by ich mohli nejako prevalcovať utečenci, že sa rozpadne Európa, že tu máme finančnú krízu, že sa dostanú do chudoby alebo do hospodárskeho regresu, že tu budú teroristické útoky. Skrátka strach. Takže keď tu dominuje strach, tak vidíme iba hrozby, nevidíme príležitosti a preto by sme mali tieto obavy zvládnuť a mali by sme sa snažiť pozrieť do budúcnosti, mali by sme sa snažiť nájsť také riešenia, ktoré prispejú našej spoločnosti, ktorá sa zakladá na zdieľaných hodnotách ako tolerancia a vzájomný rešpekt. Toto je to, čo v rámci našej správy, v tejto správe o aplikácii základných práv to je to, čo sme my, kde sme my zaviedli sekciu, ktorá sa sústredí na dosiahnutie v rámci toho kolokvia, ktoré máme v rámci roku 2015 k téme základných ľudských práv, kde sa sústredíme predovšetkým na narratívny diskurs otvorenosti. A z tohto dôvodu táto správa o základných právach obsahuje aj zacielenie na posledné kolokvium, ktoré tu máme z predchádzajúcich rokov a sústredíme sa predovšetkým na prevenciu, pokiaľ ide o šírenie nenávisti voči antisemickej nenávisti. Národní predstavitelia v oblasti politiky, medzinárodné spoločenstvo, náboženstvo, ako aj predstavitelia jednotlivých náboženstiev, sa sústredia na hľadanie riešení v prípade tých skúseností negatívnych, ktoré sme tu mali v minulosti. Tieto znepokojujúce trendy nás pobádajú k tomu, aby sme spojili sily, aby sme podporovali kultúru vzájomnej otvorenosti. Toto kolokvium a jeho výsledky vedú ku konkrétnemu zoznamu krokov, ktorých implementácia je obsiahnutá v tejto sekcii tejto správy. Jedna, jeden z hlavných krokov v tejto časti, v tejto správy je dialog Európskej únie, ktorý komisia iniciovala s podnikmi, IT podnikmi, občanskou spoločnosťou na to, aby sme bojovali proti nelegálnym online uh, výrokom, ktoré šíria nenávisť. Toto vyústilo 31. mája k prijatiu kondexu boja proti takýmto nenávisným rečiam. Také spoločnosti ako Google, Twitter, Microsoft súhlasili, že vyhodnotia takýto nenávisný obsah podľa definície v národných právach a spoločne budeme robiť kroky v boji proti xenofóbii a rasizmu. Ak to bude správnym spôsobom implementované, tak tieto spoločnosti súhlasili s tým, že odstránia takéto nenávisné vyjadrenia v rámci 24 hodín vo väčšine prípadov. Musíme uplatniť spolo, naše spoločné úsilie aj v offlineovom svete. Nemôžeme dovoliť, aby internet bol centrom antisemitizmu a rasizmu. Toto si vyžaduje silné zacielenie zo strany polície a vyšetrovateľov, vyžaduje si to aj podporu zo strany občianskej spoločnosti na to, aby sme podporovali šírenie pozitívnych narratívov. Toto si vyžaduje zo stran týchto IT spoločností, aby v plnej miere samozrejme šírili základné pravidlá slobody vyjadrenia. Šírenie nenávistných vyjadrení nie je prejavom slobody vyjadrovania sa. Podpora dialógu v kontexte takýchto zmien, ako aj ostatné opatrenia v boji proti diskriminácii, xenofóbii v hostiteľských spoločnostiach v, takomto, v takejto klíme, kde toxické narratívy ohľadne imigrantov a utečencov šíria predsudky, ale aj predovšetkým prvky nenávisti. Množstvo fyzických útokov na utečencov alebo tých, ktorí sú považovaní za cudzincov, musí byť považované za negatívne zo strany členských krajín. Je to znepokojujúci trend, ktorý je charakterizovaný podtónom a moslimskej nenávisti. Vyjadrenia takéhoto rasizmu a xenofóbiu musia byť znepokojúce pre nás všetkých a musia nás zmobilizovať. My vieme, že treba tieto naše kritéria boja proti týmto vyjadreniam e, ukotviť a podporovať spoločne. V mene komisii vítame spustenie interskupiny pre boj proti rasizmu a xenofóbii. Takisto sa spustil tento týždeň, spustila nová platforma výmeny overených postupov a overených usmernení, ako aj politik na to, aby členské štáty začali v tejto oblasti sa angažovať v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Chcel by som zdôrazniť kľúčovú a pozitívnu úlohu, ktorú zohráva FRA v tejto súvislosti. Podporujeme, podporujeme takéto cieľené kroky, Chcel by som sa teraz sústrediť na najnovšie vy, najnovší vývin tejto situácie, tak ako to je v tej správe zo strany komisie obsiahnuté. Tento balíček zo strany komisie sa sústredí na naše spoločné úsilie v tejto oblasti, pokiaľ ide o vyhodnotenie našich pokrokov. Medziinstitucionálna dohoda o lepšom zákonodárstve by takisto malo prispieť k podpore e, dodržiavania základných práv prostredníctvom legislatívneho procesu. Európske inštitácie majú povinnosť zhostiť sa tejto charty vo všetkých aktoch, nielen na úrovni legislatívnej. Toto obsahuje využívanie financií zo strany Európskej únie, ako aj uplatňovanie medzinárodných dohod. Rok 2015 napríklad bol rokom, keď sme prijali interné pravidla, kde berieme do úvahy základné kľúčové práva v rámci našich medzinárodných obchodných dohôd vidíme, že nemôžeme sa uspokojiť iba s tým, že táto charta sa bude rešpektovať iba vtedy, keď navrhujeme nejaké spoločné projekty. Na to, aby sme dosiahli určitú, určitý priestor bezpečnosti, spolupráce, to si vyžaduje aj kroky, kde budeme podporovať mieru ochrany základných práv zo strany Európskej únie. V tomto kontexte reformný balíček o ochrane údajov, smernice ohľadne prezumcie neviny, ako aj právo na prítomnosť na súdnom procese, ako aj smernica o špecifických zábezpekách pre deti, ktoré sú v súdnych sporoch, to sú iba niektoré z základných prvkov v Európskej únii, pokiaľ ide o posilňovanie základných práv, ako to bolo sfinalizované v nedávnom období. Takže teraz je najvyšší čas monitorovať to táto správa preukázala, ako, tento, ako táto charta bola implementovaná eh, zo strany členských štátov. Chceli by sme tu zdôrazniť nedávny vý, veľký význam, pokiaľ ide o uplatňovanie sankcií, na to, aby členské štáty v plnej miere plnili eh, všetky pravidlá charty a bolo to implementované na všetkých úrovniach legislatívy od obdobia september až december 2015 sme spustili 49 sank- sankčných konaní pre porušovanie pravidiel voči členským štátom za zlú implementáciu spoločnej európskej azylovej politiky. Tento obrázok na úrovni európskej úrovni nie je vždy až taký ružový. Ako som povedal v úvode, 2013 bol ťažkým rokom pre základné práva, pretože tu boli viaceré krízy ktorým musela čeliť Európska únia. Je oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme uspôsobili naše zákony na naše spoločné hodnoty, predovšetkým v tom duchu, aby sme zabezpečili plný súlad práve s touto chartou základných slobod. Dovolte mi teraz vyjadriť sa pár slovami k budúcnosti. Toto kolokujem, ktoré sa bude 17. a 18. novembra organizovať, sa bude sústrediť na pluralizmus médií. Sloboda a pluralita médií sú ukotvené už v článku 11 základnej charty slobod a je to jedna z základných slobod, slobod spoločnosti. To kolokvium preskúma viaceré prepojenia medzi slobodnou a pluralistickou mediálnou, mediálnym prostredím Verejná, verejná konzultácia, vypočutie bolo už spustené zo strany komisie a bude vlastne trvať až do 14. júla. Chcel by som porovnať všetkých, aby na tom boli účastní. Príspevky vlastne prispejú k, k jadru tejto, tohto kolokví a povedie to k bohatej diskusii. Takže ja vás všetkých pozývam, na to, aby ste participovali na tomto kolokviu. Chcem vás požiadať, aby ste podporili závery správy komisii a chcem vás podporiť, aby ste sa sústredili na dôležitosť podpory a dodržiavania základných práv a právneho štátu. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne za text, ktorý ste prečítali. A teraz dostane slovo Paul van van Aysalt a pán Martin de Graeff ktorí reprezentujú holandské predsedníctvo rady, spolupredsedajú pracovnú skupinu, pracovnej skupine, pokiaľ ide, o voľný pohyb, na te, pokiaľ ide o také témy ako voľný pohyb osôb. Takže nech sa páči, vážení páni, Paul van Sasefan Iselt a Martin de Graaf, máte priestor vyjadriť sa, nech sa páči, 15 minút každý. Ďakujeme veľmi pekne, vážená pani predsednička, ďakujeme pekne, dobré popoludne, dámy a páni, vítame vás všetkých Chceli by sme sa vám poďakovať za to, že ste nás pozvali ako spolu predsedov e, e, skupiny na rade, kde sa venujeme voľnému pohybu osôb. Je to veľká radosť pre nás, že vás môžeme informovať o aktivitách, ktoré sa týkajú základných práv počas holandského predsedníctva. Dovolte mi teda začať s druhým výročným dialogom o právnom štáte na rade. Počas talianského predsedníctva v roku 2014 sme tu mali závery rady, ktoré boli prijaté a tieto zdôrazňovali potrebu vytvorenia platformy, pokiaľ ide o diskusiu o právnom štáte. Následne rada uskutočnila prvý dialog v novembri počas luxemburského predsedníctva. Holandské predsedníctvo zorganizovalo druhú diskusiu na úrovni Všeobecnej rady pred mesiacom. Tá téma sa týkala víziev o zabezpečení európskych hodnot, vrátane právneho štátu a základných práv pri integrácii učečencov a migrantov v spoločnosti. Toto je takým dosledovaním seminára k tejto téme v Štrasburgu, zorganizovaného predsedníctvom spolupráci s Radou Európy. A dialog bol na tej rade uvedený zo strany direktora Európskej agentúry pre základné práva pánom Michaelom Orflaherty. Tento dialog na rade bol otvorenou a úprimnou diskusiou aktívnej účasti zo strany viacerých členských štátov. Tieto diskusia preukázala, že viaceré členské štáty čelia spoločným výzvam v tejto téme. Integrácia je národnou kompetenciou, ale je zdieľaným záujmom, pretože čo sa udeje v jednom členskom štáte, môže mať priamy dopad na iný čo je viac, všetky členské štáty sú zaviazané všetkými rovnakými medzinárodnými štandardami. Zároveň je úplne jasné, že tu nie je žiadny paršálny prístup k integrácii. Členské štáty preto zdieľajú veľký počet overených postupov a návrhov medzi sebou. A preto sa tešíme, že niektoré z týchto overených postupov a odporúčení spomenutých počas dialógu boli zapracované zo strany komisie v rámci akčného plánu integrácií, ktorá bola prezentovaná minulý týždeň. Dovolte mi takisto povedať, že v kontexte príprav tohto dialogu sme mali veľký osoch z vstupných informácií z celej palety predstaviteľov občianských spoločností. Dialóg o právnom štáte bude hodnotený na úrovni rady pred koncom tohto roka a dúfame, že tieto dva dialógy doposiaľ preukázali pridanú hodnotu diskusí k tým témam, ktoré sa týkajú právneho štátu. Dovolte mi takisto spomenúť v tomto kontexte našej práce o prístupe Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Ako bolo naznačené v mene Rady počas Libe Avko vypočutia k tejto téme 14. apríla, Rada zostáva aj naďalej zaviazaná, že bude postupovať e, v tomto duchu, v tomto dohovoru, tak ako sa s tým počíta aj v zmluvách. Počas predsedníctva sme urobili ďalší pokrok takým témam ako technické procedurálne otázky, ktoré nastolil súdny dvor. Rada teraz očakáva analýzu zo strany komisie a možné možnosti týkajúce sa dvoch zvyšných politicky citlivejších otázok ohľadne vzájomnej dôvery a spoločnej eh, zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Rada potom preskúma ako prioritu toto v rámci nastávajúceho slovenského predsedníctva. Na záver, da, vážená predsednička, chcel by som takisto spomenúť prácu v rámci našej pracovnej skupiny ohľadne návrhu zo strany komisie, pokiaľ ide o Európsku úniu a je podpísanie dohovoru o prevencii a boja proti násiliu na ženách a na domáce násiliu, to tzv. istambulský dohovor. Venovali sme veľké množstvo zasadnutí tejto dôležitej zložke na to, aby sme stanovili základ pre ďalší pokrok počas nastávajúcich predsedníctiev. Teraz odovzdám, pani predsednička, slovo kolegovi Paul Sasemu van Isiltovi. Ďakujem pekne, Martin, ďakujem pekne, pani predsednička. A ja som veľmi spokojný, že vás môžem informovať o rôznych aktivitách, ktoré sa týkajú základných práv počas holandského predsedníctva. Predovšetkým by som chcel upriamiť vašu pozornosť na závery rady ohľadne aplikácie za Charty základných práv v roku 2015, prijaté zo strany e, Rady ministrov vnútra a spravodlivosti minulý štvrtok 9. júna. A takisto aj vás informujem informovať o ďalších aktivitách, ktoré sme e, organizovali v tomto duchu. Chcel by som sa vyjadriť k malej knižke, nazýva sa Ako vytrvať v časoch krízy. A už podľa samého názvu by sa dalo povedať, že to môže byť zaujímavá kniha, ale bola napísaná v roku 1945, napísal ju filozof Justius Lipsius, ktorý je taký známy, pretože sa stretávame v rámci e, komisie v budove, ktorá je pomenovaná po ňom. Ten hlavný signál je využiteľnosť stoického postupu. To je veľmi prospešné pre spolupredsedov, okrem iného, ale takisto aj pre Európsku úniu a inštitúcie, predovšetkým v týchto dňoch. Je tu však jeden veľký uh, rozdiel v tomto obdob- medzi týmto obdobím a obdobím 16. storočia. Naše spoločnosti sú spravované zo strany v kontexte demokracie a právneho štátu. Táto charta reflektuje tieto normy ako dôležitý dokument v rámci Európskej únie a týmto sa vlastne dostávam zase k tým záverom rady. Ako vlastne teda vznikli a aký je ich obsah? Budem teraz hovoriť o troch dôležitých témach, predovšetkým té, tenta charta. 19. februára holandské predsedníctvo organizovalo seminár expertov ohľadne aplikácie Európskej charty základných práv v Amsterdame. Teda ide tu o spôsob, akým sa táto charta uplatňuje zo strany národných úrad, pokiaľ ide o rozvoj legislatívy a politiky. Tento seminár dal dokopy predstaviteľov inštitúcií Európskej únie, členských štátov, zúčastnených strán a bol štrukturovaný tak, aby maximalizoval vstupné informácie o strane účastníkov. Viedol k niektorým zaujímavým výsledkom, ktoré sú reflektované v záveroch rady, ako napríklad dôležitosť vyhýbania sa vnímania tejto charty v izolácii. Musíme to vnímať v aplikácii, v kontexte, v porovnaní s paralelnými dokumentami. Špecifickú pozornosť treba venovať aj zneniu článku 51 charty, predovšetkým pokiaľ ide tie ustanovenia, ktorých miera nie je určená korešpondujúcimi ustanoveniami ECHR. Dôležitosť eh, schým schém financovania, ktoré sa venujú v školeniu ohľadne tohto, tejto chaty a takisto ďalšie, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto domácich pravidel v jednotlivých členských štátov. Po druhé, ide tu o koherenciu medzi internými a externými politikami základných práv v Európskej únii. Toto bolo vlastne už spomenuté aj zo strany pána Nadia Takže nejde tu iba o to, aby sme robili to, čo kážeme, ale aby sme aj kázali to, čo vykonávame. Preto je veľmi dôležité, aby sme našli dôležité cesty spolupráce. V marci FREMP má spoločné zasadnutie s KOHOM, pracovnou skupinou, ktorá sa venuje základným pravidlám mimo Európskej únie. Výskumníci z projektu FRAME a Európskej agentúry prispeli do toho zasadnutia. Pripravili sme dokument pre predsedníctvo, boli tu otázky na diskusiu a to viedlo skutočne k plodnej výmene názorov. Okrem iného, rada pripravila závery, že treba preskúmať e, to, čo treba urobiť, lines to take v rámci COHOM a FREM, pretože tieto sú rozvinuté pre misie Európskej únie v tretich krajín na to, aby sa vysvetlovala situácia, ktorá sa týka Európskej únie. Po druhé, treba pokračovať vo výmene názorov, pokiaľ je špecifické ľudskoprávne otázky, ako napríklad implementácia dohovoru OSN o právach osôb s postihnutím. Po tretie, finálny prvok, ktorý treba zdôrazniť, je význam boja proti rasizmu, xenofóbii. Takisto pán Fonseca Mario zdôraznil význam tejto témy tesne predo mnou a 28. a 29. apríla holandské predsedníctvo spolu s FRA agentúru pre základné práva hostili štvrté stretnutie pracovnej skupiny o zlepšení výkazníctva a zaznamovania, zaznama, menávania takýchto nenávisných kresných činov. Ide tu o výmenu overených postupov, keď ide boj proti takýmto druhom kriminality. Hlavné prvky záverov rady tu boli nasledovné. Podpora komisie pre novú skupinu na vysokej úrovni boji proti rasizmu, xenofóbii a ostatných fóriem nedávisti, zaangažovanosť FRA v tejto novej skupine na to, aby sa rozvinula spoločná metodológia, pokiaľ ide o metodológiu zbierania údajov a zaznamenávania takýchto nenávisných e, príhovorov. A po tretie, podpora komisijného dialógu s, pod, s spoločnosťami IT, pokiaľ ide o riešenie tých nenávisných rečí na internete, tak ako to spomenul môj predrečník. Takže na záver nasledovné. Ako predsednícka krajina máme pocit, že sme prispeli, aby sme urobili konkrétne kroky v oblastiach, kde Európsky parlament takisto sa angažuje. V tomto kontexte by sme chceli uznať, že tu bola vynikajúca spolupráca s komisiou a Európskym parlamentom a ich zamestnancami a s kolegami z FRA, ako aj zaujímavé informácie z predstaviteľ mimovládnych organizácií a sieti zaoberacích demokraciou. Želáme Slovensku a Malte všetko najlepšie pre ich predsedníctvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz si vypočujeme Matiasa Grudena, ktorý je riaditeľ plánovania politiky na Rade Európy, ktorý bude prezentovať výročnú správu ohľadne stavu demokracie, ľudských práv a právneho štátu v Európe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne za pozvanie. Môžem tu hovoriť o tej tretej správe ohľadne stave demokracie a právneho štátu. Predtým, než sa k tomu dostanem, tak by som chcel privítať niektoré z tých záležitostí, ktoré sme tu počuli Počuli sme tu slova o pokroku a záväzku urobiť pokrok, ďalší pokrok, pokiaľ ide o podpísanie tohto dohovoru o základných právach, teda tá istá, ten istambulský dohovor, ja si myslím, že to sú veľmi dôležité kroky, to je niečo, čo posilňuje nie len Radu Európy, ale posilňuje to predovšetkým Európsku úniu a máme dobré pozitívne výsledky, pokiaľ ide o takýto rýchle podpísanie takto dodatočného dohovoru k tomuto protokolu, pokiaľ ide boj proti terorizmu a boj proti zahraničným bojovníkom. Nesmieme zabúdať na to, že jeden dôležitý prvok, pokiaľ ide o ochranu základných práv, je takisto aj robenie základných krokov proti tým, ktorí sú proti ním. Takže pokiaľ ide o Radu Európy, prečo pripravuje takúto výročnú správu. Myslím si, že si musíme uvedomiť, že okrem iných na úrovni Rady Európy. Ide predovšetkým o medzivládne mechanizmy, kde 47 európskych krajín, vrátane 28 členských krajín EÚ, spoločne bojujú sa participujú na systéme noriem a štandardov, pokiaľ ide o reguláciu a kontrol demokracie. Väčšina z týchto predpisov je záväzných. A keď sú to nejaké otázky, pokiaľ ide dodržiavanie týchto štandardov, a tieto otázky častokrát sú nastolené, Pak tieto záležitosti sa potom vnímajú nielen ako nejaké body politických rokovaní, ale skôr sa to vyhodnocuje zo strany monitoringu, zo strany nezávislého hodnotenia, ako aj zo strany súdnych orgánov, ako napríklad Európsky súdny dvor. Ja si myslím, že to treba uviesť ako nejaký kontext pre túto správu. Správa ako taká má viaceré ciele, rovno je to ako taký švajčiarsky nožík. To znamená, treba stanoviť metodológiu na vyhodnocovanie slabín a silných stránok našich 47 členských krajinách, pokiaľ ide o ich kapacity zabezpečiť demokraciu a bezpečnosť. Ide to predovšetkým o to, aby tie systémy kontrol v jednotlivých krajinách fungovali správnym spôsobom. A tu vlastne využívame tie štandardy a normy a monitorovacie výsledky, ktoré získavame z tohto systému, ktorý som bol už popísal. Takže v tejto správe detailne popisujeme to, čo členské štáty musia urobiť, ale aj zároveň to, čo nesmú robiť, na to, aby sa zabezpečil efektívny, nezávislý prístup zo strany justície, aby sme mali slobodné médiá, e, prekvitajúcu občianskú spoločnosť a fungujúce demokratické a politické inštitúcie, ako aj inkluzívne spoločenstvo, ktoré vlastne je tu na to, aby sme čelili tým vonkajším hrozbám. Táto metodológia tu je vlastne na to, aby sa uplatnila a budeme veľmi radi, ako budeme môcť, ako budeme môcť poskytnúť ostatným, pokiaľ ide o vyhodnocovanie situácií v krajinách alebo v skupine krajín v akejkoľvek oblasti, ktoré so, z tých, ktoré som práve bol vymenoval. Myslím si, že to poskytuje veľmi dobrý objektívny spôsob, ako môžeme vyhodnotiť a identifikovať problémy a slabiny. Ďalší cieľ tejto správy je identifikovať problémy, ako som už povedal, ale nie len to, ide tu aj o vyhodnotenie rozmeru týchto problémov, to znamená, treba ich stanoviť ako nejaké priority. Rozvinuli sme túto metodológiu tých 5 pilierov, máme tu 23 parametrov a 200 kritérií na meranie kde sa nám podarilo skutočne kvantifikovať väčšinu z týchto fenoménov, ktoré sú dôležité a ktoré sú v tejto správe obsiahnuté. Tento kvantifikovaná, táto kvantifikovaná evaluácia je dôležitá na to, aby sme si stanovili jednotlivé priority a pripravili opravné kroky. A teraz, keď už hovoríme o zisteniach, tak neprejdem teraz cez celú správu. Ja si myslím, že ste to dostali k dispozícii a bolo by dobré, ak by ste si to mohli pozrieť Tá situácia je znepokojujúca vo všetkých piatich pilieroch, justícia, média a ďalšie. A ten trend je vo väčšine z nich negatívny, to je veľmi znepokojujúce. Potom sú tu ešte problémy geografického charakteru. Nejde tu o správu o niektorých pár podozrivých, skutočne tie problémy nemajú rovnaký význam, ale my vidíme, že je tu určitý klesajúci trend alebo oslabovanie našich mechanizmov, pokiaľ ide o ochranu bezpečnosti a demokracie v rámci 47 členských krajín, vrátanie niektorých z európskych členských krajín. A tretí záver, všeobecný záver, je ten, že viaceré z týchto ťažkostí a problémov, ktoré sú tu nahlasované, už nemôže byť klasifikované ako iba nejaké prechodné ťažkosti, nedostatok skúsenosti a tak ďalej. Častokrát sú to výsledkom úmyselných krokov a politík, ktoré idú jednoducho v duchu proti záverom Rady Európy a tým odporúčaniam, ktoré som spomenul. Ako som už povedal, nebudem teraz hovoriť o tej správe detailne, ale chcem vám iba načrtnúť, akú príchuť ten text sa znenie má. Budem ilustrovať to na pár príkladoch. Správa berie na vedomie, že polovica tých štátov nezabezpečuje ochranu pred násilní, násilím a hrozbami. V 60 členských krajinách nie je dostatočná ochrana žurnalistov proti zneužívaniu legislatívy. Predovšetkým to súvisí so zneužívaním e, zákonov o boja proti terorizmu. Nemáme dostatočné údaje pre 15 eh, členských štátoch, ale ďalších 33 sme zistili, že tu je nedostatok, pokiaľ ide práve o slobodu eh, žurnalistov. A pokiaľ ide o mediálny pluralizmus a diverzitu, tá situácia je neuspokojivá v 27 krajinách z 35, o ktorých teda máme údaj. Takže to je taký širší kontext o závažnosti tejto situácii a o tej správe. Na záver by som, ako som už povedal, chcel povedať, že táto správa vlastne poskytuje nejaké nápravné riešenia. Predovšetkým tu ide o zodpovednosti, predovšetkým tu ide o to, aby členské štáty sa zhostili tie svoje zodpovednosti, tak tie odporúčania sa týkajú predovšetkým ich. Bude to začlenia do našich programov spolupráce, ktoré častokrát podporuje vlastne Európska únia a je tu aj určité množstvo špecifických názorov, kde zriadujeme nové mechanizmy, pokiaľ ide o ochranu tých, ktorí sa zasadzujú ľudské práva, pretože títo sú takisto v niektorých členských krajinách Rady Európy pod tlakom a našim záujmom je pripraviť kodifikované štandardy o masovom, masovom dohľade a kontrole, ako aj evaluácie nezávislosti justičných systémov, čo je takisto veľmi ťažký problém v niektorých našich členských krajinách. A posledný bod, ktorý by som ešte chcel spomenúť, tak ten sa týka, to je možno taký hlavný signál politický zo strany generálneho tajomníka, pokiaľ ide o túto správu, je to vlastne reflektované aj v plnom názve tej správy. Ide o stave demokracie ľudských práv a právnom štáte a bezpečnosti v Európe. A keď už hovoríme o tej bezpečnosti, to aj v predchádzajúcich správach, hovorili sme o demokratickej bezpečnosti, predtým teraz hovoríme o bezpečnosti takej, to zdôrazňujeme význam dobrého fungovania inštitútov demokratickej bezpečnosti, systémov, ktoré majú zabezpečiť udržateľnú bezpečnosť v rámci našich krajín. Predovšetkým pokiaľ ide o kontext situácie, o ktorej teraz nebudem hovoriť detálne, pretože to bolo veľmi dobre urobené zo strany predrečníka, ale v rámci tejto situácie, kde čelíme takému odklonu od bezpečnosti a častokrát sa to zneužíva zo strany tých, ktorí chcú z toho vytlesť iba politický benefit a ktorí častokrát uvádzajú, že jediný spôsob, ako sa dá zareagovať na túto situáciu, je zabezpečiť bezpečnosť občanom, že sa to dá urobiť iba paušálnym spôsobom, pokiaľ ide nejaký kondex správania sa, tak generálny tajomník prostredníctvom tejto správe zasiela práve opačný signál. Ide tu o záväzné a dodržiavanie týchto štandardov spoločných a takýmto spôsobom sa nám skutočne podarí spolupracovať a nájsť efektívne racionálne riešenia, ktoré sú jediným spôsobom, ako sa vymaniť z tejto situácie a zlepšiť situáciu, ako aj reagovať na tie miesta, kde pocitujeme určité nebezpečie. Ďakujem. Thank you very much. Uh, teraz prezent... Ďakujem pekne. A teraz posledná prezentácia panelu. Pán profesor Oliver de Schutter Pán de Schutter je profesorom na Katolíckej univerzite v Lövene v Belgicku. Je to bývalý koordinátor Európskej siete pre expertov eh, v oblasti základných práv a členom výboru pre základné práva. Teraz budeme hovoriť o ďalšom pokračovaní vývoji po eh, uznesenie Európskeho parlamentu z 8. oktobra 2015 situácia základných práv Európskej únie, ktorú má na starosti oddelenie pre občianske práva a ústavné záležitosti. Je to na základe požiadavky výboru LIVE. Nech sa páči, pán profesor De Šuter, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, respektíve podpredsedajúca. Naozaj ma teší, že môžem byť tu a je to takmer ironické, že septembri 2006, takmer pred desiatimi rokmi som pred týmto istým výborom pre výborom LIBE prezentoval výročnú správu o základných právach v EÚ, ktorú pripravila Európska sieť pre, sieť pre nezávislých expertov v oblasti základných práv. Niektorí z vás vedia, že túto skupinu založila komisia v roku 2002 na základe požiadavky Európskeho parlamentu Európsky parlament bol presvedčený, že e, bolo nutné založiť takúto expertnú skupinu, aby sme mohli profitovať z expertízy nezávislých právnikov, ktorí budú pripravovať výročnú správu situácii v oblasti ľudských práv v Európe. Štúdia, ktorú sme si vypočuli, pani predsedajúca, ktorá je tu rozdaná, ktorú vypracoval výbor pre základné práva na základe požiadavky výboru LIBE, hovorí o všeobecnej architektúre, e, vďaka ktorej sú ľudské základné práva chránené v EÚ. A ten vývoj od roku 2002 až 2007 budoval aj, stavol aj na komunikácie, ktorú pre, na oznámenie, ktoré predstavila komisia v oktobri 2003 a tam sa hovorilo o hodnotách, na ktorých je založená Európska únia. Tam sa hovorilo najmä o požiadavke zo strany agentúry pre ľudské práva, aby títo vypracovali výročnú správu, ktorá by neriešila len otázku základných práv v rámci EÚ, ktorá teda práve napáka aby to riešila v rámci EÚ. Prezentácia takéto správy každoročne by mohla komisii a parlamentu umožniť, aby naplnili svoje práv, povinnosti, ktoré im vyplývajú z článku 7 zmluvy o fungovaní Európskej únie a tým, tým, že by naozaj mali k dispozícii nestranné, neselektívne hodnotenie v oblasti základných práv um, členských štátov. No a dokonca tu išlo o proaktívne riešenia, aby sa zabezpečilo, že pravomoci, ktoré EÚ má, môžu byť vykonávané na základe plnej súčinnosti s základnými právami v oblasti, kde máme jednotný trh a slobodu pohybu. Toto je akýsi cyklus, politický cyklus základných práv, ktorý by zabezpečil lepšiu koherentnosť so, s normami Rady Európy a OSN. Dnes mnohí aktéry volajú pro vyššej miere synergii medzi vývojom v EÚ a normami Rady Európy. V maji 2014 Rada a EÚ opätovne zopakovali svoj dlhodobý záujem dopracovať sa k synergiám medzi legislatívami Rady Európy a EÚ na základe memoranda o porozumení z roku 2007. To, že sa pozeráme na normy, ktoré má nastavené Rada Európy, to je dôležité najmä v oblasti ľudských práv, kde je tá synergia najdôležitejšia. Dnes je dôležité naozaj budovať EÚ ako pilier ľudských práv aj prostredníctvom revízie základnej charty, charty základných ľudských práv ktoré už sú súčasťou právnych predpisov EÚ. Základné e, sociálne práva musia byť uznávané e, v rámci e, unijného práva. No, musí ich byť ešte viac než tie, ktoré sú uvedené v charte. Ustanovenia by sa dali vykladať v súlade s výstupmi Európskeho výboru pre sociálne práva, tak ako sa to nachádza aj v záveroch tohto orgánu. Agentúra pre základné práva by bola vhodným miestom na zber údajov e, týkajúcich sa monitoringu orgánov Rady Európy aj ďalších nadnárodných orgánov a spracovať také informácie tak, aby potom komisia aj parlament mohli naozaj spoliehať na e, nespochybniteľne nezávislý zdroj informácií, ktorý je v súlade s článkom 2 ZFEU. posilnilo by to to, na čo tieto orgány došli a posilnilo by to relevantnosť ich výstupov. A ako bolo by to v súlade s článkom 7 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Po druhé, výhoda takéhoto prístupu by bola, že by bolo možné porovnávať jednotlivé krajiny, pokiaľ ide o situáciu v oblasti základných práv. Bolo by to naozaj dobré a umožnilo by to vznik proaktívnych politík. A tiež by to umožnilo identifikovať, ktoré právomoci by Únia mohla použiť, aby posilnila vzájomnú dôveru v medzi 28 členskými štátmi EÚ. Toto nie je nová myšlienka. V oznamení z oktobra 2003 sa hovorilo o práci nezávislých expertov a komisia pristúpila k stanovisku, že, že informácie, ktoré zozbierala sieť, by mali, citujem, umožniť odhaliť anomálie v oblasti základných práv či situácie, kedy môže dochádzať k porušeniu alebo k riziku porušenia týchto práv e, v slade s článkom 7 ZFEU. Prostredníctvom tejto analýzy sieť môže tiež pomôcť nájsť riešenia, vyriešiť tieto animálie alebo zabraniť možným porušeniam. Monitoring má v princípe preventívnu úlohu, kde môže upozorňovať inštitúcie na rôzne trendy v jednotlivých členských štátov, ktoré by mohli narušiť vzájomnú dôveru, na ktorých sú založené unijné politiky. Ako vidíte, vo všeobecnosti charta základných práv a ďalšie záväzné dokumenty týkajúce sa ľudských základných práv sú vnímané ako niečo, čo predstavuje hranice, obmedzenia, ale mohli by byť vnímané aj ako niečo, čo nás bude posilňovať. EÚ má chartu základných práv, má nástroje na základné práva, avšak nemá politiku základných práv. Aby takáto politika vznikla, tak musíme najprv vnímať základné práva ako niečo, čo niečo zakazuje, ale niečo, čo stimuluje vypracávanie právnych návrhov, čo predstavuje e, priestor pre inštitucionálny dialog a pre rokovanie medzi jednotlivými členskými štátmi na rade. Príprava výročnej správy o situácii v oblasti základných práv právneho štátu a demokracii v Únii by mohla poslúžiť ako štartovný, štartovací bod. Znamenalo by to, že táto správa by mohla predstavovať základ, na ktorom podľa článku 7 mohla eh, diskutovať komisia a parlament o tejto téme. A táto správa by tiež mohla komisiu viesť pri identifikovaní možných ďalších iniciatív. A pretože je to aj vyplýva pre komisiu zmluve, že sa má zmocňovať iniciatív pri príprave politik EÚ. Dala by sa tu tiež skombinovať právna analýza s empirickými výskumami v oblasti základných práv. Agentúra pre základné práva by mohla v rámci tejto výročnej správy e, pracovať s ukazovateľmi, aby poukažovala na pokrok, na zlepšenie v oblasti štruktúrálnych indikátorov, štruktúrálnych ukazovateľov a tiež hovoriť o dizajne nových politík v oblasti základných práv. To hovoríme, o, tu hovoríme o ukazovateľoch pokroku a na záver tým výsledkom by boli ukazovatele výsledku. Mohla by tiež použiť mnohé technológie v rámci kvantitatívnych služieb, kvalitatívne štúdie, rozhovorov, monitoringu meny, cieľových skupín, aby tu teda nešlo iba o rozvoj v právnej sfére, ale tiež, aby mali vedomosti o tom, čo sa deje reálne a ako vníma porušovanie základných práv populácia. Agentúra by tým mohla doplňovať to, čo robia iné monitorovacie orgány pre základné práva. Samozrejme nepodceňujem to, že táto úloha je náročná a aké zmeny by to vyrodovalo. Namiesto toho, aby komisia, parlament a agentúra pre základné práva vypravovali svoj, svoju vlastnú správu, tak budú musieť mať dialog a budeme mať musieť jeden konzistentný politický cyklus, ktorý bude založený na informáciách, ktoré budú získané objektívne, nestranne a ktoré umožnia porovnania v jednotlivých členských štátoch. Isté existujú nejaké problémy, napríklad problém právneho základu, problém toho, ako prepojiť základné práva s demokraciou a právnym štátom. A aj keď je tu trošku neistota, pokiaľ ide o samotnú definíciu pojmu, Myslím si, že to, keby sme sa posunuli k takémuto cyklu politiky v oblasti základných práv, by malo byť možné. No a na záver. Je, keď sledujeme, ako sa vyvíja situácia s právnym štátom v Maďarsku, Polsku, že klesá miera solidarity v členských štátoch EÚ kvôli utečeneckej kríze, ktoré EÚ čeli od polky roku, polky roku 2015. Nedarí sa pokročiť napríklad v oblasti nediskriminácie v Únii, či zapracovanie základných práv do práv dieťaťa a tak ďalej. To sú všetko eh, veľké problémy, ktoré bránia Únii dostať sa z krízy, ktorej čeli. Mohla by to dosiahnuť, keby budovala na svojich hodnotách, budovala svoje hodnoty a Európsky parlament tu môže zohrať zásadne dôležitú úlohu. Dosiahli by sme tak jednotný trh skombinovaný so slobodou pohybu a spravodlivosťou a taktiež zabezpečovaním unijných práv. Ďakujem. Uh, Nagy, Ako prvý pán Naď. Uh, so like to... Ďakujem, chcel by som sa vám poďakovať za vaše pripomienky. všetkým rečníkom, ktorí zatiaľ hovorili, vám za pripomienky. Ja by som chcel hovoriť o dôležitosti Rady Európy. Som bývalým členom Rady Európy a uvedomujem si, nakoľko je tento orgán dôležitý. Chcel by som podporiť to, aby sa implementovali všetky uznesenia, ktoré boli na Rade Európy vypracované. Európska únia musí ukazovať cestu tým ostatným 20 či 19 členským štátom Rady Európy, ktoré nie sú členmi EÚ. To je podľa mňa prvý krok, ktorý môžeme urobiť ako zástupcovia únie. Chcel by som ešte hovoriť o tom, čo hovoril pán komisár, pán Timmermans. Áno, súhlasím s tým, že sú tu obavy a hrozby. A tie hrozby sú niekedy reálne, niekedy sú imaginárne. Avšak myslím si, že tieto hrozby musíme rozptýliť a je veľmi dôležité, aby sme verejnosti, občanom ukázali, že dokážeme reagovať, že dokážeme riešiť tie hrozby, ktorým čelia. Tiež by som chcel povedať, že musíme rozptýliť tie hrozby, ktoré vníma nielen väčšina, ale aj tie, ktoré ohrozujú menšiny. Možno je veľmi populistické hovoriť o hrozbách, ktorým čeli väčšina, čiže naozaj najväčšia časť populácie, avšak vždy budeme populisti, pokiaľ by sme sa nevenovali aj e, e, likvidácii hrozieb, ktorým čelia menšiny. E, Ďakujem. Teraz pán Sogol. Thank you very much. Uh, <clears throat> I remember... Ďakujem pekne. Spomínam si, že v správe Ferrara sa hovorilo o právach ľudí s e, postihnutím, či osoby LGBT, alebo národnostné menšiny. V správe komisie som našiel stručnú, krátku zmienku o kultúrnom jazykovom dialogu. V správe Ferrari sa hovorí, že dve tretiny Európanov si myslia, že v EÚ dochádza k etnickej diskriminácii. A je veľmi dôležité, aby sme hovorili o právach migrantov a sexuálnych menšín. No a v tejto správe sa tiež hovorí o tom, že je potrebné mať v dispozícii viac údajov, aby sme mohli situáciu riešiť. Avšak ako máme zbierať údaje, keď niektoré členské štáty jednoducho popierajú existenciu menšín. Nehovorím o členských štátoch, ktoré majú zavedené práva proti menšinám alebo trestajú občanov tým, že sa pokúšajú implementovať právne predpisy, pokiaľ ide o využívanie nápisov v dvoch jazykoch. Viem presne povedať, čo sa deje o Francúzsku, Grécku, Rumunsku, Slovensku, e, Bulharsku či Rumunsku. A keď neviete, čo sa tam deje, tak sa ma opýtajte. Nemám čas o tom hovoriť podrobne. Nemôžem sa do toho naozaj detálne púšťať, ale mali by sme veľmi vážne zobrať aj to, čo ste hovorili o novom mechanizme. Naozaj sa teším a dúfam, že tento no, nový mechanizmus bude tieto e, problémy brať vážnejšie. Sú to práva 40 miliónov občanov, ktorí sú lojálni občanmi, neprišli do tej krajiny len včera, oni sa nepresťahovali, to hranice krajiny sa zmenili, čiže treba toto brať vážne. Ako to mám povedať slušne? Nie je pochopiteľné, prečo niektoré členské štáty nechcú myslieť o tom, čo prislúbili v rámci kodanských kritérií, pokiaľ ide o právny štát, ľudské práva a práva ľudí, ktorí prináležia do národnostných menšín. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Jurek. Ďakujem pekne, pani predsedajúca neprítomnosť pána predsedu Timmermansa na dnešnej schôdzi je podľa mňa symbolom, ilustráciou stavu verejnej diskusie v Únii. Pokiaľ pán Timmermans pred, pred, pred, uprednostňuje záujem e, o politickú známosť pred, pred zodpovednosťou, tak to zjavne poukazuje na to, aký je jeho prístup k našej práce a k zreálneniu jeho politiky. Jedine, že by našu schôdzu bral ako čisto dekoratívnu záležitosť. Stanovisko, ktoré sme počuli v mene pána Timmermansa, nie je veľmi konkrétne. Za to sú tam však veľmi drastické formulácie nenávisť, strach, toxické, toxický narratív, to všetko je naozaj minimálne jazyk vylúčenia, vylúčenia miliónov Európanov z verejnej diskusie a je to jazyk zapierania zásadnej diskusie na tému imigrácie. No a na dôvažok, vtedy, kedy by sme mali hovoriť o zjavných aktoch netolerancie, počúvame tu o výpočtoch a hlavne, keď nás komu zavezujú zmluvy. Máme stále viac a viac informácií od inštitútu Open Doors, ktorý sa venuje registrácii prípadov proti kresťanskej nenávisti, prenasledovaní kresťanov. Máme stále viac a viac informácií o prenasledovaní kresťanov v strediskách pre utečencov. No a v našom parlamente sa na tejto téme venujú, alebo pripravujú uznesenia. Chcel by som vás upozorniť na to, že Nemecká rada pre e, církev v Perene informovala o premlčaných e, prípadoch prenasledovania ľudí v e, utečenských centrách. A treba si tiež všimnúť to, že pokiaľ orgán, ktorý, tak ako hovoril pred kolega Sogor, e, pokiaľ orgán, ktorý zastupuje zároveň menšiny dvoch kategórií, či, pretože tá menšina môže byť zároveň náboženská aj etnická, tak e, vlády EÚ, ktoré sa zaviazali v Lisabonskej zmluve, že budú viesť dialog s inštitúciami, s e, náboženskými autoritami, faktami, tak by sa mali minimálne k týmto informáciám vyjadriť, mali by ich overiť. Mali by sa o ne zaujímať. My v tejto chvíle vidíme, ako v aure ideológie sú vylúčené naozaj milióny ľudí z, z verejnej diskusie a niektoré veci sa premlčia až do takej miery, že v tých uzneseniach sme nepočuli ani, alebo teda v tých správach sme nepočuli ani slovo o protikresťanskej nenávisti. Naozaj, potom ako možno očakávať, že ľudia sú takto zapojení? Veď nielen, že sú vylúčení z debaty, ale ani nemajú prístup k faktom. Ja som dúfal, že tu bude prítomný pán Timmermans a že sa ho bude môcť opýtať na bezprávnu činnosť komisii, ktorá svojou činnosťou e, postupuje proti mojej krajine. Toto tiež spochybnili aj právne služby nášho parlamentu. Tu ich činnosť síce nie v tomto kontexte, ale v tejto chvíli to možno využiť. No a ako som povedal, je to realizácia zásady politickej zodpovednosti, čo je základ demokracie, je skomplikovaná v situácii, kedy sú naše diskusie E, vnímané ako exchange de view, výmenu, výmeny názorov a nie ako to, že my naozaj reálne kladieme vláde otázku, ako plní svoje záväzky voči politickým spoločenstvám, voči ktorým sa zaviazala, ktoré sa zaviazala, že ich bude reprezentovať. Naozaj mi je to veľmi ľúto a verím, že napriek tomu v našej komisii LIBE bude možná diskusia na túto tému s pánom Timmermansom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Uh, now I would like to give up. Ďakujem, teraz by som dala slovo pani Infeld. Eh, Ďakujem za slovo, naozaj som rada, že tu vidím pána de Schutera v Európskom parlamente. Spomínam si, že ste tiež pracovali na správe na Concordat, čo malo dosť nečakané mm, dôsledky v tom čase. Naozaj s veľkým zámom som si vypočula vašu prezentáciu a mám jednu otázku. Absolútne súhlasím s všetkým, čo ste povedali a myslím, že ste si vedomi toho, že Európsky parlament a tento výbor pracujú v tejto chvíli na návrhu systému monitorovania toho, ako členské štáty a inštitúcie EÚ dodržiavajú základné práva, princípy demokracie a právneho štátu. Zaujímalo ma, či ste tú správu videli, či máte k nej nejaké pripomienky. No a po druhé, pán eh, Fonseca prostredníctvom neho pánovi Timormansovi, tak ako pán Jurek, mrzí ma, aj ako pána Jurka, mrzí ma, že tu pán Timormans nie je, pretože špeciálne dnes e, bolo pre nás dôležité, aby sa aby tu pán Timmermans bol a možno, že by sme mohli požiadať teda vedenie výboru, aby požiadalo alebo k tomu pánu Timmermansovi, že by mal s našim výborom hovoriť častejšie väčšina komisárov, relevantných komisárov chodí na výbar minimálne raz za tri mesiace, e, takže myslím si, že to by bolo užitočné. Mám niekoľko otázok. Správu sme dostali len teraz, takže som si ju ešte nemohla preskúmať, ale vypočula som si vaše príspevky a pozerám sa na e, obsah správy. No a spomínam si aj na správy, ktoré sme dostávali v uplynulých rokoch. Zdá sa mi, že je tu rozdiel medzi tým, čo zažívame v našich každodenných diskusiách tu a tou správou a tým, ako je prezentovaná. Pretože keď si tú správu prečítate, tak všetko je v poriadku a komisia je, je šampiónom základných práv. Ale však aj tak si uvedomujeme, že tu prebiehajú intenzívne debaty na tému, ako Európska komisia sa zhosťuje alebo narába s základnými právami vo svojich návrhoch a nevždy plne a adekvátne berie tento faktor do úvahy. Napríklad tu bola diskusia o súkromí či návrhoch týkajúcich sa boja proti terorizmu. Pokiaľ ide o ochranu súkromia, myslím si, že mm, komisia nevždy bere do úvahy právne predpisy, ktoré by boli založené tiež na základných právach. Ja si myslím, že systematicky nedochádza k vypracovaniu e, dopadové štúdie pri príprave návrhu, najmä pokiaľ ide o vlast boja proti terorizmu a zločinu. No a toto sú veľmi citlivé politické oblasti. A prečo teda Európska komisia stále hovorí, ale nemali sme čas, keď pritom tie návrhy um, ovplyvňujú základné práva európskych občanov. A taktiež som si všimla, že keď e, kladieme písomné otázky na úrovni parlamentu alebo posielame listy komisie, najmä v oblasti tejto citlivej témy e, týkajúce sa základných práv, tak zvyčajne nedostaneme odpoveď, keď na E, komisiu tlačíme, tak, dostane, tak ledva občas, kedy dostaneme odpoveď, nedochádza žiadnej spätnej väzbe alebo minimálnej spätnej väzbe, čiže naozaj to vyvoláva dojem, že komisia je veľmi naklonená takéto komunikácii. Uvediem príklad. Naozaj si robíme starosti o neustále pokusy v Litve presadiť proti LGBT zákony, a je tam aj tzv. antipropaganda zákon, ktorý teraz sa uplatňuje. Naozaj máme seriózne obavy o to, ako sa ten zákon ustanovuje. Vyzvali sme komisiu, nech sa na to pozrie, bolo to myslím pred rokom a dnes ešte stále čakáme na závery od, zo strany komisie, čo je podľa mňa dosť e, prekvapivé. Naozaj by ma zaujímalo, čo chce komisia urobiť, aby zlepšila svoju vlastnú povesť, keď ide o uplatňovanie základných práv. Možno by mohla byť aj trošku odvážnejšia. Mne sa zdá, teda som trošku frustrovaná, že musím tú otázku klásť biednemu pánu Fonsekovi, ktorý vždy musí čeliť mojej kritike pretože teraz sú vaše základné práva e, narušené, pretože vy musíte vždy tak často čeliť môjmu hnevu. Ale nie, naozaj, myslím si, že tu mal byť pán Timmermans, aby na tieto otázky zodpovedal, ale zaujímala ma teda vaša reakcia. Ďakujem. Uh, yes, now, uh... Tak teraz pán Karsky. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne. E, pani predsedajúca, vážne dámy, vážení páni, často máme dočinenia so situáciami, kedy činnosť EÚ, či už v oblasti práva alebo v prípade nedostatku práva, spôsobuje porušovanie ľudských práv nielen na území EÚ, ale aj mimo e, územia EÚ. Existujú situácie, kedy unijná činnosť, ktoré e, Európska Európske inštitúcie tolerujú, e, narúšajú ľudské práva mimo EÚ. Dnes sme už napríklad hovorili o zahraničných bojovníkoch, ale často tiež hovoríme o, o podnikoch z EÚ, ktoré pracujú mimo územia EÚ, kde tam porušujú práva zamestnancov, ale taktiež e, sa stretávame s prípadmi exportu zo strany niektorých členských štátov EÚ vojenských armádnych služieb. Sú to tzv. súkromné armádne ochranné firmy, ktoré niekedy porušujú ľudské práva, porušujú medzinárodné právne predpisy, avšak zároveň vzniká situácia, kedy naozaj e, nemáme dostatok zodpovedností od ľudí, ktoré takto postupujú, ktorí takto posky, postupujú. Pretože krajiny, kde títo ľudia sú činní, tak majú zabezpečené ochrany. No a členské štáty EÚ nemajú záujem stíhať takýchto ľudí, ktorí takto narušujú predpisy. Smernica o službách e, sa nevenuje armádnym e, ochranným službám. Neviem prečo, len tak zrazu Deus Ex Machina sa tu objavila táto výnimka. Neviem, nejakým lobbystom sa podarilo túto výnimku získať, nikto nevie, ako sa to stalo, avšak táto výnimka existuje. A zároveň EK aj ESVČ e, podliehajú dohovoru OSN, kde sa majú odstraniť šedé zóny nedostatku zodpovednosti v prípade činnosti firiem, firm, ktoré poskytujú armádne vojenské ochranné služby. Predstavitelia EÚ dosť intenzívnym spôsobom, niekedy dokonca agresívnym spôsobom. Na fóre OSN vystupujú tak, aby sa uchoval, udržal stav, za, za ktorého európske podniky, ktoré pôsobia mimo územia EÚ, porušujú ľudské právy. Je tu dokument z Monterey, ktorý sa venuje tejto problematiky, avšak na nešťastie ten nie je právne záväzný. Potrebovali by sme právne záväzný dokument na túto tému. No a na záver, chcel by som ešte hovoriť o jednej veci. Musíme sa zaujímať o to, čo sa deje v EÚ, ale musíme tiež byť citliví na to, aby činnosti EÚ, samotnej EÚ, nespôsobovali export, vývoz, teda narúšania ľudských práv. Aby ľudské práva neboli narušované mimo EÚ, e, s tým, že inštitúcie EÚ tomu budú prihliadať. E, Ďakujem pekne. Mám tu ešte dvoch rečníkov, takže teraz dávam slovo pánovi Škripekovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám otázku na pána Grudena. Ďakujem eh, za vaše slova. Hovorili ste o, o, o, o tej kategorizácii eh, v vašej prednáške o základných právach. Pokiaľ ide o, o, o nenávistné Eh, vyjadrenia. Eh, to je veľmi eh, komplikovaná otázka, pretože niekoho nenávisné vyjadrenie môže pre niekoho znamenať slobodu slova. Rada uskutočnila veľa toho veľa dobrého pri e, zabezpečení e, toho, aby e, princípy e, e, dodržiavania e, teda, aby sa pracovalo. For example, individual Christians or whole churches even are in danger of prosecution simply for expressing their faith, their persuasion, their opinions, their practices. Ako uh, môžeme uh, rozhodnúť, ako môžete vy rozhodnúť, uh, že uh, môj prejav uh, je, uh, sa unáša nenávisťou? Ehm, napríklad, e, e, e, keď ide o sexuálnu etiku, je to moja slobodná voľba môcť nesúhlasiť s praktikami iných, alebo keď niekomu ublížim alebo spôsobím, zapričiním nejaký zločin, ne, musím nenávidieť osobu, ktorá je homosexuálna, ale nemusím súhlasiť s týmito praktikami. Musím mať E, slobodu vyjadriť naše e, názory. E, mali by sme si dať aj určitú voľnosť. Nie je to na škodu. Pôvodom e, týchto nenávistných e, vyjadrení, teda ich pôvod siaha do e, Ruska, kde vlastne sa takto postupovalo proti všetkým, ktorí neboli komunisti. Ja pochádzam z postkomunistickej krajiny a preto je môj názor takýto. Nechceme podporovať nenávisné vyjadrovanie, ale nemali by sme ich ani takto trestať. Nemôžete byť potrestaní za nejaké náboženské vyjadrenia. Pokiaľ ide o islám, je to fundamentalistická sekta, ale e, mali by sme všetkých trestať e, za takéto vyjadrenia e, islamistickí bojovníci robia niečo v rámci vyjadrovania svojej nenávisti voči kresťanom. Ehm, ľudia sú prenosledovaní za svoje eh, názory. Ale kto je tu tá eh, rozhodujúca autorita? Pokiaľ ide o Lotyšsko, ako spomínala kolegyňa Enta eh, tam Lotyčania majú právo vyjadrovať svoje názory, pokiaľ ide o LGBT. Rusi majú právo nepropagovať nepropagovať umelé prerušenie tehotenstva a mohli by sme to nazvať e, e, nenávistným prejavom, ale kto je rozhodujúca autorita na potrestanie? Pán Marias, ďakujem pekne, pani predsednička. Budem pokračovať po grécky, pokiaľ môžem. Rád by som e, sa venoval problematike, ktorá má dočinenia s implementáciou základných práv v e, rámci Európskej únie e, v, ako súčasť trojky v rámci Euroskupiny. Trojka je inštitúcia, ktorá vlastne formálne ani neexistuje, ale pôsobí v, v praxi. Z prijíma veľmi dôležité rozhodnutia pre Grécko a jeho ostrovy. To rozhodnutia v rámci euroskupiny mm, rozhodnutia o, ESM, medzištátne organizácia a sú to rozhodnutia o, poskytovaní pôžičiek, ktoré sa poskytujú Grécku. Príjmajú sa eh, aj iné rozhodnutia formou eh, memorand o porozumení. A tieto memoranda sú vnútené vláde. Eh, to je známe. A ak vlády takéto mm, memoranda neakceptujú, nedostane štát pôžičku. Mm, Čiže ak e, sa takéto memorandum vydá, musí byť aj e, podpísané. Je to určitý záväzok pre štáty. Očakáva sa e, od toho nejaký výsledok, ale porušuje to určité práva, napríklad práva, e, ktoré majú dočinenia s krátením napríklad dôchodkov. Ale dostať dôchodok je osobné právo. Je to e, právo e, vlastníctva chránené článkom 17. Keď dôjde k ukráteniu dôchodkov o 40 tak ako k tomu došlo v Grécku, sú porušené vaše vlastnícke práva. Článok 25 má dočinenia s právom starších ľudí ľudí e, na dôstojný život a je porušený. E, máme určité práva týkajúce sa podmienok života, ktoré sú porušované e, právo ak teda na vzdelanie, ak nemáte dobré vzdelanie, potom došlo k porušeniu článku 14, e, keď sa prijímajú opatrenia, e, ktoré stavajú bariéry pri používaní z e, verejných služieb, potom sa porušuje článok, ktorý ustanovuje záujem, ktorý ustanovuje prístup k službám verejného záujmu, pokiaľ ide o dôkazky, e, dôchodky článok 45 je porušený a tak ďalej. Takže čo sa e, udeje v takýchto e, prípadoch, o ktorých rozhoduje trojka, e, pretože komisia nemá právo hovoriť o zdravotnej starostlivosti, o minimálnych mzdách. To je otázka, ktorá spadá do pôsobnosti členských štátov. A to isté sa týka ECB a Euroskupiny. Všetky tieto záležitosti vlastne Eh, vytvárajú eh, situáciu, kedy je niečo eh, nanútené občanom a porušuje to ich práva. Aké možnosti napravné majú občania? Ja som sa v tomto smere už vyjadroval často v parlamente, v petičnom výbore, že je potrebné rozlišovať a prijať opatrenia ľudské práva e, musíme rozlišiť, e, ktoré e, sú na tých členských štátoch. Toto nemá nič dočinenia s európskym právom. To sú veci na zváženie v členských štátoch. Nemôže sa stať, že nám budú nanútené takéto mm, ustanovenia, takáto e, legislatíva, takéto opatrenia. Ešte 30 sekúnd poprosím. E, ďalšia dôležitá otázka, ktorú znášam nielen ako poslanec, ale aj ako akadémik. Som profesor na e, Kréckej univerzite. Nemôžeme tam mať žiadne šedé zóny v tejto otázke. Je to niečo, čím sa Európska únia ešte nezaoberala, ešte to nevyriešila, aj keď je to súčasťou uznesení Európskeho parlamentu. Musíme sa pozrieť pozrieť na to, ako sa nám podarí vysporiadať sa s týmito aspektami, pretože v opačnom prípade vygenerujeme e, iný typ legislatívy, ktorá je v podstate e, šedou zónou, ktorá obmedzuje základné ľudské práva a e, vytvára niečo, čo sa nedá kontrolovať. A toto je špecifické najmä pre Grécko, kde dochádza k masívnemu porušovaniu základných ľudských práv, najmä následkom tretieho memoranda. Mm, mm, ak sa ma opýtate, či grécka vláda má implementovať legislatívu alebo to odmietnúť, ale ak to odmietne, potom nedostane tie finančné prostriedky a potom e, nebudú platiť pánovi e, Dragimu, lebo to je on, e, komu vlastne platíme. Väčšina finančných prostriedkov tak či tak putuje naspäť tam do bank. Ďakujem pekne. Sophie Intveld sa ešte chcela e, vyjadriť, ale len minútku. Budem veľmi stručná, pani predsednička, e, ale úprimne povedané nemôžem e, zostať ticho po tom, čo som si vypočula, čo povedali kolegovia Skripek a Juregano. Máte právo vyjadriť sa tak ako každý, ale je tu rozdiel medzi tým mať len názor a medzi nenávisnou rečou. Vaše permanentné stanovisko otázka k eh, LGBT, ako títo eh, eh, teda, teda prispievajú mm, vlastne k týmto nenávisným vyjadreniam. Pani predsednička, my sme tu, aby sme sa zastávali určitých hodnot. Minulý týždeň 50 ľudí bolo zmasakrovaných v USA len preto, že boli e, tým, čo boli. Už musíme byť naozaj veľmi obozretní ohľadne toho, aké hodnoty e, propagujeme. A veľmi som smutná, že počujem tu tieto homofóbne vyjadrenia neustále opakovanie v tomto parlamente a považujem za potrebné vysloviť sa proti tomuto. Nechcem teraz začínať novú rozprávu o tejto téme. O pár minutiek e, začneme s ďalším panom. Dobre, nech sa páči, ale naozaj len 30 sekúnd. Ďakujem pekne. Chcel by som len pripomenúť rokovací poriadok slova, ktorá bola, eh, pardon, osoba, ktorá bola vymenovaná, má právo na reakciu, čiže toto nie je žiadne privilegium, že my reagujeme. Veľmi veľa našich štátov chce brániť rodinu ako spoločenskú normu. Máme právo brániť ju pred eh, literálnym či fundamentálnym či akýmkoľvek zavedením islamskej etiky, ktorá umožňuje poligamiu alebo napríklad ďalšie formy vzťahov medzi mužom a ženou. A máme tiež právo to brániť, pokiaľ ide o iné formy spochybňovania spoločnosti, ktorá je monogam, monogamná, verná, čestná. Či už dočasne alebo trvalo v našej kultúre sú to možno menšiny, ale chcel by som pripomenúť, že existujú všeobecné normy, ktoré si treba ceniť a najmä keď sa nachádzajú v menšinách. Hlavne tu hovoríme o právach menšinách, o právach menšin. Musíme ich hájiť, je to naša, je to naša povinnosť. Takže vážme si tie, tieto veci, v ktorých my máme návrh. Rada by som vám pripomenula, že v druhej časti e, dnešného podujatia e, si vypočujeme aj e, prejav prednášku k právam menšín, takže tam bude ešte ďalšia platforma na rozprávu tohto druhu. E, takže ďakujem veľmi pekne. E, rada by som spomenula nasledovne. Možno by bolo e, celkom dobre, keby sme osobne pozvali pána Timmermansa na účasť na rozprave vo výbore eh, Liber. To je taký hlavný záver eh, našej diskusie. A teraz eh, by som chcela dať slovo naozaj len na chvíľočku dve minútky našim, našim rečníkom. Najprv pán Foneska Morilo, nech sa páči. S vašim dovolením odpoviem pánovi Ešokorovi a, po, a odpoviem mu ohľadne lingvistickej e, diverzity po francúzsky. Chcel by som teda povedať, že istotne budem informovať pána Timmermansa, že ste vyjadrili e, polutovanie, že neprišiel, ale urobím to hneď, ako sa s ním stretnem. Pokiaľ ide o otázky, ktoré tu boli nadnesené, je mi ľúto, že že tá diverzita jazyková spočí, je, okupuje také malé miesto v tej správe. Sú to dôležité princípy v rámci tejto politiky o základných právach, takže to je jediná reakcia, ktorú v tomto bode môžem ponúknuť. A pokiaľ ide o otázku, že či situácia kresťanov a dialogu s náboženskými skupinami koncom mesiaca budeme mať zasadnutie formálne, formálne zasadnutie, eh, kde bude stretnutie medzi náboženskými komunitami a laickými komunitami a tam budem samozrejme tlmočiť vaše vyjadrenia, pretože tam bude už aj pán Timmermans, komisia berie veľmi vážne článok 17 a dialog s náboženskými skupinami. A pokiaľ ide o to, čo povedala pani Intverdová, neznepokojujte sa, e, neutočíte tu na mňa. Ja som skutočne rád, že môžem reagovať na vašu otázku. Ja by som sa chcel ospravedlniť ale nechcem teraz vstupovať do diskusie medzi vami. Ide o politickú diskusiu. Ja si myslím, že tu môžem tlmočiť iba uh, názor komisie, pokiaľ ide o ten útok v Orlande. Ide tu skutočne o útok na základné hodnoty. A pokiaľ ide o otázku odlišnosti, pokiaľ ide o úroveň rodiny, nebudem teraz vstupovať do nejakej vašej politickej diskusie. A pokiaľ ide a to, čo ste sa spýtali, ja si uvedomujem, že nie sme v zhode tejto téme, ale predsa len môj názor je, že tu máme článok 16 zmluvy, pokiaľ ide o ochranu a musím povedať, že aj vďaka vám, vďaka Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o ochranu údajov, že ešte stále diskutujeme skutočne o týchto témach s Američanmi a nebudem sa teraz tváriť, že skutočne sa nám darí nájsť úspešné riešenia vo všetkých bodoch. Pokiaľ ide o Litu, nie je to iba otázku toho, čo sa deje v Litve. Skutočne tu pracujeme aktívne na tom, aby sme adekvátnym spôsobom mohli reagovať na tú situáciu v Litve, pokiaľ ide o nediskriminačný prístup v rámci zmluv či sa nám skutočne podarí postupovať rýchlosťou Ferrari alebo nie, to je predmetom otázky, ale snažíme sa reagovať na tie ústne otázky, ktoré boli predložené, ale skutočne mi ide o to, aby sme sa snažili v tejto oblasti zamenať pokrok. Eh, A pokiaľ ide o otázku dodržiavania základných práv, pokiaľ ide o prispôsobovací hospodársky program, tak si uvedomujeme, že sú tu vážne problémy, uvedomujeme si, aká je teda situácia a pokiaľ ide o tieto otázky, tak vidíme, že opatrenia, ktoré boli prijaté na úrovni národných vlád, tak tieto sú tu na to, aby sa správnym spôsobom implementovali tie základné slobody. Ďakujem veľmi pekne. Nepočujeme reči. Ale nie v Grécku 40 populácie žije pod úrovňou chudoby a máme 1,5 milióna nezamestnaných, aj keď Grécko dostalo 240 miliard eurovú pôžičku. Kam sa podeli tieto peniaze? Toto je veľký maršalov plán, ktorý mal pomôcť eh, gréckej ekonomike, aby eh, tam nebola nezamestnanosť, ale tom môžeme diskutovať inokedy. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem. Priama otázka mi bola adresovaná, takže by som rád odpovedal pánovi Eškeripekovi eh, ohľadne eh, eh, toho, že dôjde zo strany Rady Európy k prekročeniu týchto vecí, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania sa a nenávisné vyjadrenia. Sloboda vyjadrovania je upravená v článku 10, e, článok 10 e, dohovoru o, o, o ľudských právach je jediný, ktorý to upravuje. E, sú tu možnosti obmedziť tieto práva v dohovore samotnom, ako to sa rozhodne na základe veľmi reštriktívnych a kritických etických kritérií, najmä e, z pohľadu toho, čo je dôležité a potrebné v demokratickej spoločnosti a čo je primerané. Áno, môžete vykonávať svoju, e, svoje právo na slobodný prejav e, aj tým spôsobom, že šokujete, ale je tam určitá línia, určitá hranica, ktorú stanovil Európsky súdny dvor pre ľudské práva. Sú tu vlastne je to tá, tá, tá hranica, kde e, sa očaká od členských štátov, že budú intervenovať. A, a ak e, mi e, dovolíte byť trochu osobnejší, osobne si myslím, že nejaké právne sankcie, nejaké trestné posti sú súčasťou odpovede, ale myslím si, že to stianie by malo byť naozaj len v tých najvážnejších eh, prípadoch. O čo tu ide, ale o, o postoj spoločnosti, či eh, tá spoločnosť eh, bude negatívne vnímať tých, ktorí sa snažia znevážiť dôstojnosť iných. A to je aj úloha politikov. Ehm, či teda e, zaujímu jasné stanovisko voči takýmto prejavom, či ich tolerujú alebo propagujú. E, mimochodom, aj ja e, pochádzam z postkomunistickej krajiny, takže toto tiež hovorím z vlastnej skúsenosti. Ďakujem pekne. Je veľmi Pekné, že vás opäť vidím, pani Sophie Intfeld. Áno, boli diskutované e, aj iné e, návrhy s Európskym parlamentom e, posilniť hodnoty, na ktorých je postavená Európska únia. Na základe štúdie z Libe môžeme povedať, že táto štúdia k tomu len prispela. Sú to ale sporné veci, ako základné práva môžu byť zakomponované do európskeho semestra a opatrenia, e, ktoré e, e, sú E, predpísané e, krajinám, ktoré benefitujú z pôžičiek z Európskeho mechanizmu e, stability. To je prvá sporná oblasť. Existuje práva Barbely Spinelli, ktorá sa na túto problematiku pozerá. Úloha Charty ľudských práv v tejto záležitosti. Ďalšia sporná otázka je, akú úlohu má agentúra pre základné ľudské práva aká úloha eh, nad eh, rámec eh, tých práv, ktoré sú integrované v charte. Táto charta je predbežná, teda nie sú tam zakomponované všetky, všetky súčasti aký, pokiaľ ide o ľudské práva z EÚ či sa máme, akým smerom sa máme pohnúť v tejto politike. E, chceme stimulovať akciu, chceme e, stimulovať e, nové návrhy Hm, nielen eh, reagovať ako doteraz. A záverečná pripomienka a potom, čo som si vypočul slova pána Riaša eh, na stranách 21 až 24 eh, štúdie, ktorá bola prezentovaná výboru LIBE, tam nájdete odpoveď. A ak by som ešte mohol sa vžiť na jednu sekundu, byť členom výboru pre Eh, sociálne záležitosti. To, čo sa udialo v Grécku, to je šokujúce. Eh, pre mňa Grécka eh, vláda, teda stretli sme sa s ňou pred niekoľkými mesiacmi a naozaj to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, ktoré musela urobiť. A vôbec tam neboli dodržiavané ľudské práva, tak teda to, čo sa tam udialo, je vlastne pre mňa otázkou nezodpovedného prístupu aktérov. Ďakujem e, pekne za e, vaše zaujímavé príspevky v dnešný deň. Ďakujem všetkým našim prednášajúcim. A teraz sa presunieme k nasledujúcemu, prejdeme k nasledujúcemu panelu, takže poprosím vás, aby ste opustili e, pódium a rada by som e, za predsednícky stôl e, pozvala pána Tova Maloja, pána Ivana Ivanova, Dana Kristiana Gattasa, Pata Klárka a Natašu Kazačkinovú. Nech sa páči, keby ste prišli za predsednícky stôl. Now we will start to proceed with our second panel. Začneme s druhým panelom. Is, is the rights of minorities, Roma, intersex people and... Práva menšín a ľudia s postihnutím, ako aj sexuálne menšiny. I would like to welcome our new speakers. Our fair first guest in the second panel. Vítam našich rečníkov. Prvý, ak dostane slovo pán profesor, pán Maloj, Tom Maloj, riaditeľ Európskeho centra pre otázky menšín. Pani Maloj je politickým teorikom špecializuje na politické a právne aspekty národných etnických menšín a ich práv v medzinárodnom práve, na teda medzinárodných vzťahoch, predovšetkým v európskom kontexte. Okrem toho, že je riaditeľkou ECMI, profesorka Malojová je predsedničkou výskumného zoskupenia ECMI pod názvom Občianstvo a etika. Pani profesorka, nech sa páči, máte slova. slovo. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, ja som sa mal venovať otázky ochrane menšín so špecifickým zacielením na národné menšiny v rámci Európskej únie. V Európe vo všeobecnosti národné menšiny to sú skupiny, ktoré historicky boli v rovnakom regióne celé storočia národné menšiny, etnické, lingvistické skupiny, ako aj Romovia. Náboženské skupiny sú v viacerých krajinách začlenené do tejto skupiny, rovnako ako aj rasové skupiny. Dovolte mi teda pripomenúť, ako sme to vlastne už počuli, že Európska charta základných práv a ostatné úpravy Európskej únie, ktoré sú relevantné, pokiaľ ide o práva menšín, neposkytujú substantívne právo pre osoby, pokiaľ ide o ich príslušnosť k takýmto menšinám. Takisto chcem pripomenúť, že kodanské kritéria, ktoré si vyžadujú, aby sa prijali viaceré ustanovenia ešte Takže pokiaľ ide o supraštátnu úroveň, nie sú tu žiadne ustanovenia, ktoré by sa týkali pozitívnych opatrení, pokiaľ ide o zábezpeky proti as- e, asimilácii. A výsledok je, že Európska únia si vybrala takýmto spôsobom postupovať. Práva menšín boli ponechané vlastne na úrovni Rady Európy prostredníctvom nástrojov a rámcového dohovoru o ochrane práv menšín ako sú tu aj ďalšie iné nástroje. Je to bohužiaľ nešťastné, pretože sú štyri členské štáty Európskej únie, ktoré neratifikovali alebo nepodpísali takúto rámcovú dohodu. Toto je nerovnaké východistvo, pokiaľ ide o ochranu menšin Európskej únii. Preskúmanie toho, čo by som tu chcela dnes spomenúť, to je situácia menšín Európskej únii v roku 2015 to súvisí s monitoringu implementácie eh, v rámcového dohovoru a chcela by som tu teraz z dôvodu transparentnosti spomenúť, že ja sama som členkou monitorovacej komisie, expertnej komisie, poradenskej komisie ohľadne rámcového dohovoru, pokiaľ ide o Dánsko. Budem sa sústrediť na tie európske krajiny, ktoré boli preskúmané zo strany poradného orgánu v roku 2014 a 2015. Hovoríme tu o 11 krajinách. Nie všetky stanoviska sú verejne dostupné, pretože ešte stále sa to musí na Rade Európy odhlasovať. Ale ak chcete, môžem poskytnúť viac informácií v rozšírenej správe. Takisto nechcem hovoriť o Rómoch, pretože sú to kolegovia, ktorí sa tomuto budú venovať. Naša tá situácia, ktorá nás nepokojuje, pokiaľ ide o menšiny, táto sa môže dať do doch špecifických perspektív. Na jednej strane je tu nedostatok politickej vôle a aktivity v rámci vlád, pokiaľ ide o ochranu menšín, a po druhé súčasné politické klímy, ktoré umožňujú pravic, extrémne pravicové hnutia, aby si tu stanovili agendu xenofóbie a nenávisti. Pokiaľ ide o prvú perspektívu, pokiaľ ide o hlavné <clears throat> práva menšín, ktoré znepokojujú v rámci monitoringu, je tu veľké množstvo štandardov, o ktorých tu hovoríme, napríklad právo na vlastnú samoidentifikáciu, právo na adekvátne inštitúcie, právo na rozvoj kultúry a ochranu proti asimilácii. Právo na média, právo na využívanie minoritných jazykov a kontakt s verejnými úradmi. Právo na bilingvizmus vo verejnom priestore, právo na učenie sa minoritných language a adekvátne príležitosti byť vyučovaný v minoritných jazykoch, ako aj právo na participáciu pri rozhodovaniach týkajúcich sa minoritného života. Toto sú štandardy v rámci tohto rámcového dohovoru, ktorý väčšina členských štátov podpísala. Nebudem v stave pod, pokryť všetky, ale budem sa sústrediť na predovšetkým vzdelávanie. Ostatné sú správy, ktoré sú, ktorú som poskytla. Napriek zlepšeniam v rámci opatrení pre rovnosť a antidiskriminačnej politike naprieč celou Európskou úniou viaceré krajiny zaostávajú, pokiaľ ide o vytváranie fungujúcich inštitúcií, ktoré môžu zabezpečiť tieto opatrenia vo vzťahu k národným menšinám. Aj keď orgány pre rovnosť existujú, nie je dostatočná kapacita medzi zamestnancami na to, aby sa tý, venovali otázka menšín. Ďalší aspekt je kapacita. kapacita. Pokiaľ ide o túto kapacitu, je tu nedostatok financií, pokiaľ ide o zabezpečenie toho, aby zamestnanci sa vedeli vysporiadať so všetkými požiadavkami a sťažnosťami, pokiaľ ide o jej mandát. Špecifické národné menoritné otázky, ktoré môžu byť ťažké na vyhodnotenie, sú také ako vojnové obdobie, štatút vojnový, pokiaľ ide o tých, ktorí sa majú vrátiť. Ďalej, viacnásobná diskriminácia proti členom minorít je rastúci problém, ktorý ešte stále nebol správnym spôsobom pokrytý, nielen pokiaľ ide o rodovú a sexuálnu orientáciu, ale aj pokiaľ ide o znevýhodnené. Väčšina krajín je postihnutá problémom zberu údajov etniku. Málo európskych krajín robí takéto zbery údajov. A pokiaľ ide o kultúrnu identitu, právo národných a lingvistických komunít je tu právo podržať si toto právo aj napriek snahám o asimiláciu. Týka sa to predovšetkým náboženstva, jazyka, tradícií a kultúrneho dedičstva. Toto je pozitívne opatrenie, ktoré si vyžaduje finančnú podporu a citlivosť ohľadne kultúrnej identity. Ako od finančnej krízy to boli všeobecné tendencie skrátiť finančné prostriedky pre kultúrne inštitúcie, ktoré sú tu pre menšiny. Takisto je tu tendencia vyčleniť minority z rozhodovacieho procesu v oblasti kultúrneho kultúrnej tvorby politiky a takisto nedostatok transparentnosti a menšin takýmto spôsobom nemajú financie na svoje projekty. Vlády by mali byť otvorenejšie, pokiaľ ide začlenovanie e, kultúrnych centier do oficiálnych zoznamov kultúrneho dedičstva. Národné minority by nemali byť relokované z tradičných domovín, pokým toto nebude nevyhnutné. Teraz prejdeme k minoritným jazykom kľúčová úloha zachovania identity minorít je právo na vzdelanie v minoritných jazykoch ohľadne minoritnej kultúry. Toto je veľmi kľúčové v rámci tohto dohovoru. Vlády musia robiť všetko preto, aby to boli finančné prostriedky a príležitosti, ktoré budú na rovnaké úrovni ako vzdelávanie pre väčšinu. Zároveň toto právo sa týka všetkých úrovní vzdelávania aj menších jazykov hoci vytváranie vzdelávania a vzdelávacích inštitúcií, ako aj programov pre menšiny je do všeobecnosti normou vo väčšine členských štátov, príjmanie úsporných opatrení ako výsledok nedávnej krízy vlastne prinieslo za sebou viaceré otázky. Bola tu zníženie množstva, pokiaľ ide o financovanie učiteľov. V viacerých krajinách sa tu zatvárali školy pre menšiny a toto malo vplyv aj na menšiny, ktoré žijú v odlahlých dialog, regiónoch, predovšetkým pokiaľ ide o to, že sa tu musia dodržiavať konkrétne limity, pokiaľ ide o možnosť realizovať takéto školy. Ďalšie obavy súvisia s tým, že v niektorých krajinách minoritné školy jednoducho zaostávajú za väčšinovými školami, pokiaľ ide o modernú technológiu. Sú tu požiadavky, ktoré sa týkajú výučby e, hlavného jazyka a to vedie k tomu, že jednoducho učiteľia nie sú plynulí, pokiaľ ide o takýto minoritný jazyk. A to je kľúčové pre integráciu minoritnej spoločnosti do väčšinovej spoločnosti. V rámci tohto dohovoru hovoríme o dvoch dvojkolajnom systéme, dvojakom spôsobe integrácie a to je veľmi dôležité v kontexte monitorovacích cyklov. Takže učenie sa minoritného jazyka a štátneho jazyka adekvátnym spôsobom, adekvátnou úrovňou môže mať riziko, že minority jednoducho budú sekundárnymi občanmi. Toto je situácia, ktorá nevedie potom k sociálnej kohézii. Týmto sa dostávam k druhému bodu, ako som už bola povedala. Ide tu o súčasnú politickú klímu, ktorá umožňuje agendu xenofóbie a nenávisti v rámci tohto dohovoru zodpovednosť vlád je veľmi jasná, pokiaľ ide o konkrétne články. Článok 6 hovorí o zodpovednosti, ktorú majú vlády na to, aby podporovali interkultúrny dialog, ako aj vzájomný rešpekt. A tá obava, že toto nie je tu jednoducho veľká. V článku 12 tam je zasa záväzok, že treba zabezpečiť interkultúrne vzdelávanie a šírenie poznatkov o menšinách v rámci minoritného, minoritnej populácie. Toto vidíme celkom jasne, ešte stále to zaostáva v rámci tohto rámca zodpovednosť vlád pokiaľ ide o šírenie tolerancie a interkultúrneho dialógu v rámci spoločnosti, kde sú národné minority, tak to je na pleciach vlády. Tolerancia a interkultúrny dialóg je e, veľmi nízky vo väčšine štátov, historicky nízky. Toto má dopad nielen na ochranu menšín a ich práva, ale aj na bezpečnosť členov takýchto menšín, hoci xenofóbia a nenávisť je predovšetkým zacielená na nových ľudí, utečencov, niektoré menšiny, predovšetkým Romovia, zaznamenali navýšenú mieru nenávisti aj hovárania. Islamofóbia a antisemitizmus častokrát sa rozšíri aj na ďalšie menšiny. Fyzické útoky, ako aj útok na internete, zapričinili veľa bolesti vo viacerých minoritných skupinách. Jeden z aspektov ochrany minorít je jasný záväzok urobiť konkrétne opatrenie na podporu vzájomného rešpektu a pochopenia vrátane e, boja proti násilnostiam. A pokiaľ ide o vzdelávanie kultúru, tu sú dôle, tieto sú dôležité, pokiaľ ide o šírenie kultúr, kultúrneho dialógu. To sa takisto týka aj zo skupenia minorít, minorít pokiaľ ide o dostupnosť a vymožiteľnosť práva. Vzdelávanie a vzdelávacia politika nepodporuje šírenie poznatkov o menšinách, ich kultúre, jazyku a náboženstve a vôbec a takisto to nerobia ani kurikula pre žurnalistov. Historické knihy sú eh, predpojaté a, sústredí, a sústredia sa skôr na folklórne záležitosti a nie na dialog. Média tie sú kľúčové, pretože je ľahké dostať sa k týmto informáciám sprostredkovaným z médií. Sú tu viaceré obavy vo viacerých krajinách, a aj ak sú tu konkrétne úpravy proti takýmto postupom, tak vlády ich neuplatňujú konzistentným spôsobom. Najhorší prípad je vtedy, keď vlády nepríjmajú alebo nepozmenujú, neimplementujú legislatívu, ktorá kriminalizuje takéto kroky. Takže na záver by som chcela povedať, že toto preskúmanie súčasných obav a situácie, pokiaľ ide o ochranu menšin v posledných dvoch rokoch, jasne preukazuje, že tu je nerovnaký prístup v rámci Európskej únie. Nie všetky členské štáty podpísali túto rámcovú dohodu, rámcový režim o právach minorít a tí, ktorí to podpísali, ešte niektorí z nich musia to úsilie znásobiť. Európska únia nemôže do tohoto zakročiť a vstúpiť, pretože jednoducho nemá v tomto práve oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Maloj. Našim rečníkom je pán Ivan Ivanov, ktorý je výkonný riaditeľ Európskeho rímskeho informačného úradu. Pán Ivanov predtým pracoval v centre v Rumunsku, 5 rokov pracoval ako obhajca pre RAC. Boli tu viaceré civilné, trestné, civilné súdne konania, takisto obhajoval menšiny aj na Európskom súdnom dvore, pracoval a spolupracoval s viacerými centrami v východnej Európe, pracoval ako e, právny poradca v Sofii, v Bulharsku. Nech sa páči, pán Ivanov, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem za to, že mám možnosť a príležitosť venovať sa otázke tejto menšiny Rómov. Je to jedna z najväčších menšín v Európe. ERIO ako sieť, ktorú máme, obhajujeme vlastne myšlienku, aby sa prijali politiky inklúzie rómskej spoločnosti. Tieto stratégie, ktoré tu máme, ktoré boli prijaté na úrovni Európskej komisie, táto rámcová stratégia, ako aj odporúčania rady, Takže máme tu viaceré skutočnosti. Romské práva sú celkom jasne artikulované na viacerých úrovniach, ale predsa len sa verie na vedomie, že práva Rómov sú diskriminované vo viacerých e, úrovniach, dochádza tu k segregácii, je tu veľká miera anticigánstva zo strany väčšinovej spoločnosti. Venuje sa tu pozornosť k porušovaniu ľudských práv, predovšetkým pokiaľ ide o strednú a východnú Európu. Romovia, ktorí žijú zo západnej Európe, znášajú rovnaké porušovania ich základných práv, Napriek záväzkom, ktoré boli prijaté a zdrojom, ktoré boli vyčlenené, situácia Romov sa vôbec nezlepšila v posledných rokoch. Máme tu viaceré výskumy, ktoré naznačujú, že tu je navýšenie protiromských sentimentov, sú tu migračné modely, ktoré to podporujú v kontexte celkovej migračnej krízy. Európsky barometer budem vychádzať z toho, pretože vždy, keď hovoríme o našich zisteniach, o našich výskumoch, tak vlastne inštitúcie si myslia, že tieto e, informácie z mimovládnych organizácií sú vždy nejako navýšené, prehnané a že neponúkajú pravdivý obraz, takže budem sa držať Eurobarometru. E, to je výskum Európskej komisie. Eurobarometer z roku 2012 hovorí, že traja zo štyroch Európanov sa zhodnú na tom, že Rómovia sú diskriminovaní a že väčšina, ako aj ostatné skupiny Európskej únii, sa dohodnú na tom, že Rómovia sú diskriminovaní. Tlmočníci by chceli podotknúť, že rečník číta text príliš rýchlo a nedá sa to tlmočiť. Zhruba 46 európskych občanov nechce spolupracovať s Romami alebo nechcú mať susedov Rómov. Viaceré tieto skutočnosti poukazujú na to, že tu nie sú koordinované iniciatívy, je tu nedostatok participácie Rómov na rozhodovacom procese, je tu nedostatok legislatívy, pokiaľ ide o riešenie proticigánstva a sú tu ďalšie faktory, ktoré musíme riešiť z inej perspektívy je veľmi dôležité, že sú to viaceré zlyhania, zlyhania na úrovni viacerých iniciatív, neverú sa do úvahy viaceré form systemické diskriminácie, ktorá je mm, vlastne príčinou kultúrnej chudoby, ktoré vlastne musia čeliť Rómovia. Takisto je jasné, že na to, aby sme urobili pokrok, pokiaľ ide o zlepšovanie situácie v oblasti ľudských práv Rómov, treba urobiť kroky na to, aby sme bojovali tieto dramatické úrovne proti cigánske sentimenta vo všetkých európskych spoločnostiach, čo takisto podporujú médiá, ako aj antirómska retorika niektorých politikov a verejných predstaviteľov. Rasistické stereotypy častokrát slúžia na to, aby to viedlo k diskriminácii. Napríklad legitimácia abuzívnych politík pokiaľ, zo strany, kde sa zdôrazňuje taký kriminálna, kriminálna povaha Rímikov. Tieto stereotypy to stále pokračuje a pretrváva. Proti cigánstvu tu je aj na to, je tu vlastne určitou prekážkou, pokiaľ ide o príjmanie noriem, ktoré by mohli zlepšiť CICUS. Napríklad takéto opatrenia, ktoré tu máme na národných úrovniach, stále sú to iba slova a nerobia sa žiadne kroky, nerobia sa žiadne kroky, pokiaľ ide o implementáciu týchto opatrení a vlastne sa iba podporujú takéto proticigánske nálady u populácie. Jedna z najrozšírenejších fóriem diskriminácie, zneužívania ľudských práv je intenčná segregácia rómskej komunity, zlepšenie ubytovania alebo vzdelávania alebo prístup k medicínskej starostlivosti bez toho, že sa bude riešiť taká segregácie, to priniesie iba krátkodobé zlepšenie tej situácie. Je dôležité spomenúť, že tá segregácia na školách vo viacerých európskych členských štátoch už bola uznaná zo strany Európskej komisie. Začali sa tu sankcionovať také štáty ako Česko, Slovensko a Maďarsko. Takže ešte ďalšia správa, ktorú by som chcel spomenúť zo strany Európskej komisie v roku 2014 je tu spoločná správa o aplikácii smernice o rasovej rovnosti, kde hovorí sa, že hlavné nedostatky pokiaľ o implementáciu tejto smernice a obavy súvisia s tým, že tu je malá osveta ohľadne práv, nedostatok e, údajov o rovnosti, nedostatočné správy, bariéry v prístupe k spravodlivosti, nedostatočná miera sankcií a nápravných prostriedkov niektoré z týchto problémov a prekážok, pokiaľ ide o efektívnejšiu aplikáciu týchto opatrení, tu boli spomenuté ako napríklad prípady viacnásobnej diskriminácii a legislátori jednoducho častokrát nenašli riešenie pre tieto problémy. Potom tu bol takisto nedostatok etnických údajov. Komisia má za to, že tieto problémy sú odvodené nielen od legislatívy, ale od konkrétnej implementácie tejto legislatívy, respektíve jej nedostatku. Komisia kontroluje národné praktiky, ktoré majú priamy dopad na implementáciu princípu rovného zaobchádzania, to je citácia zo správy, poslednej správy o implementácii smernice o, rodovej, o rasovej rovnosti. Myslíme si, že Európska únia by mala posilniť a implementovať dôsledne legislatívu o integrácii, pretože Rómovia sú najznevýhodnejšou skupinou Európskej únie, budú hlavnými beneficientami pokroku o rovnosti. Európska únia a členské štáty musia zobrať do úvahy aj dopad jednotlivých geopolitických rozvojov, pokiaľ ide o implementáciu agendy v oblasti rodovej a rasovej rovnosti rastúce pravicové, extrémne pravicové hnutia v Európe, navýšené antiteroristické opatrenia, ktoré sú síce dôležité, ale implementácia týchto opatrení jednoducho je proti základným právam niektorých členov spoločnosti, predovšetkým tých viditeľných menšín a takisto aj utečenecká kríza. To všetko má priame prepojenie s porušovaním základných práv a takisto aj pokiaľ ide o implementáciu politiky rovného zaobchádzania s Rómami. Boj proti, proti cigánstvu je dôležitým úsilím. Prvým krokom je, aby verejní predstavitelia si uvedomili, že to je proti cigánstvu a musia ho verejne jednoducho sa proti nemu vyjadriť. Takisto médiá majú dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú, to už tu bolo povedané. Ďalej treba povedať, že verejné kampanie v boji proti, proti cigánskym náladám musia byť urobené spolu s ostatnými cieľenými školeniami v boji proti proti cigánskym e, náladám a musia byť zaangažované školy a ďalší sociálni odborníci. Moja organizácia Európsky rómsky informačný úrad je najväčšia sieť v Európe. Spolupracujem s európskymi inštitúciami, národnými úradmi, občianskou spoločnosťou. Sústredíme sa na tri kľúčové komponenty, ktoré sú dôležité vo všetkých sektorálnych úrovniach, ktoré sú tu na to, aby sme podporovali Rómov a ďalšie znevýhodnené skupiny, aby sme rovnako k nim pristupovali. Toto sú opatrenia, ktoré majú eradikovať prebiehajúcu diskrimináciu, opatrenia, ktoré majú eradikovať históriu tejto diskriminácie a vyhnúť sa budúcej diskriminácii. Čo je znepokojujúce dnes, že zneužívanie ľudských práv a diskriminácia sa navyšuje vo všeobecnosti. Podľa ďalšieho eurobarometra z roku 2015 najviac rozšírená diskriminácia je tá, ktorá vychádza z etnicity, etnických pôvodov, 44%, čo je ešte viac nepokojujúce, že násilnosti a diskriminácia, že na ňu nereagujú patričné orgány. Táto diskriminácia je ako keby inštitucionalizovaná. Tieto, nála, tieto hanlivé reči sa šíria e, v parlamentoch, vo vládach, predstaviteľov vlád, na miestnej úrovni a takéto nenávisné a rasistické e, výroky sa neriešia. Toto otvára niektoré otázky, ako my všetci by sme mohli chrániť e, základné práva v Európskej únii. Táto situácii si vyžaduje konkrétne kroky, ale zo strany inštitúcií aj zo strany občianskej spoločnosti. Ako povedal profesor Dešuter, Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu v tomto procese. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Thank you, eh, Mr. Ivanov. Eh, Mr. Ivanov uh... Ďakujem. Pán Ivanov bude musieť odísť. Takže pokiaľ má niekto nejakú konkrétnu otázku na jeho adresu, tak nech sa páči teraz. Thank you very much. Thank you, Mr. Ivanov, for very... Ďakujem pekne, ďakujem a vám, pán Ivanov, za veľmi zaujímavé prejav. A teraz pán Gatas, spolupredseda, spoluzakladateľ organizácie Intersex International Europe. V roku 2013 bol autorom Ľudské práva medzi pohľaviami, čo bola prvá medzinárodná komparatívna analýza ľud- situácie ľudských práv intersex ľudí. Ďakujem, chcem vám poďakovať za to, že ste ma pozvali, že môžem hovoriť o výzvach, ktorým intersex ľudia v Európskej únie čelia. Je to prvýkrát, čo máme takúto príležitosť hovoriť o tomto v Európskom parlamente. Prvá možnosť otvoriť dialog. Intersex ľudia sa rodia s primárnymi a sekundárnymi sexuálnymi charakteristami ako vnútorné a vonkajšie pohľavné orgány, chromozómy, gonady, hormonálna štruktúra, svaly, vlasy a všetko ostatné, te, ktoré nie je nutne, nespada nutne do mužskej či ženskej kategórie, alebo spada do oboch naraz jednotlivci, ktorí majú rovna, rôznorodé e, pohlavné črty, sú e, z zdravotníckého hľadiska označení ako niekto, kto má DSD, Disorder of Sex Development, čiže problém s sexuálnym rozvojom. Takáto diagnoza DSD najčastejšie je sprevádzaná tým, že táto, túto osobu treba opraviť nejakými zdravotníckými spôsobmi, ale opraviť takúto intersex osobu znamená, že ich telo musí prejsť e, liečbou či zaobchádzaním, ktorá má zmeniť sexuálne črty, e, či už e, prostredníctvom operácií alebo hormonálnej liečby. Podľa zdravotníckých noriem E, tieto, títo ľudia potrebujú zdravotníckú pomoc. Etický dopad tejto, to, tejto potreby opraviť toho druhého je zásadný. V Spojenom kráľovstve sú diagnozy súvisiace s DSD a sa nachádzajú na zozname preimplantačných diagnóz z organizácie členských štátov EÚ, OII, Európa e, hovorili o prenatálnych prieskumoch, ktoré by ukázali na to, či takáto situácia sexuálnych črt, pohľavných črt bude akceptovaná ako dôvod na neskoré potraty v tejto krajine. podľa aktuálnych do, medicínskych e, e, pravidiel sa tieto takéto infor, pardon, operácie môžu us, uskutočňovať minimálne z 21 členských štátov. 18 členských štátov vyhaduje, vyžaduje súhlas pacienta e, s tým, že teda dieťa má možnosť sa rozhodnúť, ale podľa aktuálnych medicínskych usmernení sa ešte stále odporúča e, operácia vo veľmi skorom veku. Pritom každý má právo na rešpekt jeho či jej fyzickej a mentálnej integrity, vykonávanie takéhoto lekárskeho zásahu, ktoré nie je za účelom záchrany života, bez plného osobného informovaného súhlasu s pacientom, je porušením ich práv na fyzickú a psychologickú integritu, ktoré sa nachádza v práve na integritu osôb, tak ako je to v článku 3 Európskej charty základných práv a je to aj tiež práve na rešpekt súkromného osobného života, tak je to v článku 7 charty základných práv. Takéto zásahy boli tiež vyhlásené za formu neludského a ponižujúceho zaobchádzania aj špeciálnym raportérom o mučení OSN a e, výborom OSN proti mučeniu, čiže sa tým narúša právo na zákaz mučenia, ktoré je ustanovené článku 4 charty a článku 3 Európskeho dobro ľudských právach. Efekt takéto patologizácie intersex ľudí začína už v detstve, ale tam to nekončí. Teraz by som hovoril o do, dospelých, ktorí sú intersex. Väčšina z nich e, trpela za posledných 5-10 ročí tým, že museli byť objektom zdravotníckých a psychologických zásahov, majú problém nájsť si prácu, pretože nemajú vzdelávanie, tým, pretože boli zobraní zo školy a majú naozaj veľké psychologické problémy kvôli liečbám a majú kvôli tomu nízke sebavedomie a trpia sociálnu stigmu. Nie sú nikde pozitívne reprezentovaní O tomto sa vôbec nehovorí v školách ani na univerzitách, iba jedine ako o e, chorobách alebo poruchách. Intersex ľudia sa pritom musia oveľa viac opierať o zdravotníckú pomoc a taktiež e, musia čeliť tomu, že niekedy je problém, aby im boli preplatené aby im boli preplatené zdravotnícke zásahy. Toto platí mimoriadne v prípade, kedy niektoré služby, ako napríklad dostupnosť preventívnych kontrol pre niektoré zdravotné e, problémy či všeobecné zdravotné e, služby sa týkajú alebo sú teda súvisia s pohlavím a to, tento človek má potom problém nájsť si takúto službu. Ďalšie problémy, ktorým čelia intersex ľudia v EU je, že nemajú dostatočný prístup k hormonálnym náhradám alebo majú k takým, ktoré e, nesplňajú ich reálne potreby, ich tela a opäť e, je im iba nútené, aby, kvôli tomu sú potom nútení, aby sa vyvíjali smerom k žene alebo k mužovi. Od roku 2008 členské štáty EU opätovne volali jednotlivé orgány OSN, aby zahrnuli e a CAT, CRP, DCRC aby prijali potrebné právne, správne a ďalšie opatrenia, aby zabezpečili rešpekt e, fyzickej integrity a autonómie intersex ľudí, <clears throat> aby zabezpečili, že nikto nebude počas detstva trpieť e, ne, nepotrebné e, chirurgické zásahy. V roku 2015 komisár pre ľudské práva Rady Európy zverejnil dokument o ľudských právach a intersex ľuďoch Prebežte, ale rečník to strašne rýchlo číta, snažíme sa to sledovať s ním, ale niekedy musíme nejaké časti preskočiť. Um, takéto praktiky často spôsobujú náročné e, morálne aj fyzické utrpenie. Malta je jediný členský štát EÚ, ktorý doteraz zakázal zdravotnícke zásahy, ktoré neboli urobené so súhlasom osoby a e, potom sa k tomu pripojilo Grécko roku 2015. Je tu antidiskriminačný rámec o explicitnej podstate sexuálnych črt. Je to smutné, že to je takto OI i Európa by chceli vyzvať Výbor pre ľudské práva, e, spravodlivosť a domáce záležitosti, aby využil túto situáciu a šíril osvetu o problémoch intersex ľudí. Kľúčovými prioritami je zakázať zdravotnícke e, zdravotníckú liežbu intersex ľudí bez ich osobného, slobodného a informovaného súhlasu, čo e, zahrania aj zákaz liečby intersex detí, pokiaľ táto liečba nemá za účel zachrániť život, ale má iba výlučne kozmetické účely. Antidiskriminačná legislatíva, ktorá explicitne zahrňa individuá s rôznymi s pohľavnými črtami, je dôležitá, aby zabezpečila intersex ľuďom prístup k spravodlivosti, aby si mohli užívať svoje práva. Môžete zohrať dôležitú úlohu nielen na úrovni Európskeho parlamentu, ale aj v rámci vašich vlád, e, aby ste preskúmali, aká je právna situácia intersex ľudí vo vašej krajine. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Gatas. Ďalší rečník, pán uh, Pat Clark, ktorý je členom výkonného výboru pre Európske fórum, fórum pre handicapovaných od roku 2015. Aktuálne je zaangažovaný v nezávislých iniciatívach pre ľudí s danovým syndromom v Írsku je taktiež e, vedúcim členom kampane Moje názor, môj hlas alebo moja voľba, e, ktorý zabezpečuje ľuďom s Downovým syndromom a ľuďom s intelektuálnymi e, handicapmi prístup k politickému systému vrátanie manifestov, ktoré sa budú ľahko interpretovať. Ďakujem pekne, že tu môžem byť EDF je takým strešným orgánom, reprezentujeme osoby, ktoré majú znevýhodnenie, postihnutie. Máme veľa členov, máme národné rady v jednotlivých štátoch, v celej Európe máme mimovládne organizácie, takisto tu máme celú paletu národných a medzinárodných asociovaných členov, ktorí sú, niektorí z nich aj tu v miestnosti. Máme jasné hlas a hovoríme jedným hlasom v mene všetkých postihnutých. Sme radi, že môžeme pri tejto príležitosti hovoriť o právach osôb s postihnutím na tomto verejnom vypočutí o základných právach. E, Postihnutie, k tomu treba pristupovať aj z pohľadu základných práv. Ľudské práva ľudí s postihnutím sú spomenuté aj v dohovore OSN o ľuďoch s postihnutím. Bolo to ratifikované zo strany Európskej únie samotnej aj zo strany všetkých európskych členských štátov. Bohužiaľ, moja krajina Írsko ešte stále musí podpísať a ratifikovať tento dohovor, ale máme napraviť túto situáciu do konca roka, takže dúfajme. Zdá sa, že to už je štvrtýkrát v histórii Európskej únie, kde sa Európska únia priklonila k takémuto dohovoru. Európske predpisy a programy a iniciatívy musia v budúcnosti plniť eh, obsah, ob, obsah tohto dohovoru. Práva osôb musia byť e, zapracované do všetkých dokumentov a jednotlivých členských štátoch a v stratégiách o ľudských právach. Preto je dôležité, že tento nový prístup je dôležitý, pokiaľ ide o prípravu politiku pre postihnuté osoby v rámci Európskej únie. Minulý rok napríklad Európska únia poprvýkrát bola preskúmaná zo strany OSN, výbor pre práva ľudí s postihnutím na úrovni OSN a na základe týchto odporúčaní v septembra roku 2015 sa urobili konkrétne kroky. Tieto pozorovania vlastne usmerňujú Európsku úniu, ako sa lepšie dajú šíriť, chrániť a zabezpečovať práva ľudí s postihnutím v rámci Európskej únie. Obsiahnutý kľúčový zoznam týchto krokov a opatrení, ktoré musí prijať Európska únia v rámci časového harmonogramu. Odporúčania tieto dávajú jasný zoznam priorít, určite cestovnú mapu pre konkrétne kroky v blízkej budúcnosti na to, aby sme implementovali spôsobom CRPD a podporovali práva e, postihnutých ľudí v Európskej únie. Tieto odporúčania by mali slúžiť ako hlavný kľúčový bod. Európsky parlament budúci mesiac príjme uznesenie k týmto e, pozorovaniam. Parlament bude prvou inštitúciou v Európskej únii, ktorá musí reagovať. Chceme vyjadriť našu vďaku Európskemu parlamentu, predovšetkým spravodajcovi pani Helge Stevens, za to, že takýmto spôsobom zaangažovala organizácie osôb s postihnutím, rešpektujúc článok 4,3 dohovoru. V týchto pozorovaniach OSN žiadalo Európsku úniu, aby zriadila štrukturovaný dialog s osobami s postihnutím a organizáciami, ktoré ich reprezentujú, na to, aby sa zabezpečila stála participácia týchto organizácií vo všetkých politikách Európskej únie. Inými slovami, treba ísť nad rámec toho ad hoc, tej ad hoc zaangažovanosti a participácii DPO. Európska únia bola lídrom vo svete, je to prvý region, prvá regionálna organizácia, ktorá ratifikovala tento dohovor, ale teraz musí byť lídrom aj pokiaľ ide implementáciu tohto dohovoru. Zlá implementácia oslabí tento rámec pre ľudské práva. Európska únia potrebuje mať odhodlanú stratégiu na implementáciu CRPD. Európska stratégia pre postihnutých pri obdobie 2010-2020 bola prijatá ešte pred závermi Európskej únie ohľadne CRPD a tento rok máme iba revíziu na miesto riadneho akčného plánu na to, aby sme podporili ďalej CRPD a jeho implementáciu a mám určité obavy v tomto ohľade je tu znepokojujúci trend, že sa neberú záväzky v oblasti ľudských práv vážne. Európska únia urobila krok dozadu tým, že CRPD na úrovni DG Justice presunula túto problematiku na DG Employment a sociálne záležitosti. Horizontálny prístup k týmto záležitostiam je ešte stále na stole na rade a 80 miliónov s postihnutím, teda diskriminované osoby na základe náboženstva, sexuálnej orientácie, bez ochrany vo všetkých oblastiach. Záverečné pozorovania apelujú na to, aby sa čo možno najrychlejšie prijala táto smernica v súlade s týmto dohovorom. Európska únia reaguje na učečenskú krízu nie na základe ľudských práv. EDF je znepokojené, pokiaľ ide o situáciu ľudí, ktorí majú znevýhodnenia Musia byť prijaté opatrenia na to, aby Európska únia reagovala na migrantskú krízu inkluzívnym a prístupným spôsobom. Tieto pozorovania v tomto ohľade by mali byť implementované. Výbor odporúča, aby Európska únia, teraz budem citovať, zoštiehlila alebo si stanovila prioritu, aj pokiaľ ide o ľudí s postihnutím a politiku, ktorá s tým súvisí. Takisto sa odporúča, aby Európska únia vydala usmernenia pre agentúry a členské štáty, kde ide, kde doposiaľ ešte stále máme určité obmedzovania práv ľudí s postihnutím, takže ešte stále to nie je v súlade s tým dohovorom a to treba napraviť. Naprieč celou Európskou úniou je veľké množstvo ľudí s postihnutím, ktorí jednoducho nemajú určitú legál, právnu kapacitu. Na národnej úrovni rozhodnutia o osobách s postihnutím na plenárnych ohľadne, eh, ohľadne viacerých ohľadov ešte to nie je v poriadku a to sa týka napríklad prístupu k justícii a k službám, vrátane bank, bank, bankového sektora, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti. Európska únia musí v týchto ohľadoch konať spolu s ostatnými členskými štátmi. Výbor CRPD sa odvolal vo svojich odporúčaniach na vytváranie minimálneho sociálneho, minimálnej sociálnej siete. Počítame s parlamentom, aby sa podporilo toto odporúčanie. Osoby s postihnutím boli postihnuté tými škrtmi v službách, predovšetkým pokiaľ ide o služby, ktoré im umožňujú žiť v spoločnosti. Videli sme tu veľké zníženie štandardov, štandardoch, pokiaľ ide o každodenný život, dochádza tu k segregácii v oblasti inštitúcií, preto tento výbor odporúča Európskej únii, aby sa zvýšila miera zamestnanosti na pracovnom trhu, aby sa zabránili, eh, aby sme sa vyhli ďalším negatívnym dopadom, ktoré vedú z tých škrtov hospodárskych. Máme tu štrukturálne fondy a ďalšie druhy fondov, ktoré musia byť implementované na to, aby sa implementovala tá, ten dohovor CRPD v členských štátoch a v tretich krajinách. Európske peniaze sa nesmú využívať na to, aby sa renovovali budovy, segregované školy a inštitúcia. Toto sa ešte stále deje. Všetky platby, ktoré sú povolené, jednoducho by mali byť žiadané naspäť. Európsky ombudsman podporil takýto prístup, je to zverejnené vyhlásenie, kde sa uvádza, že komisia by nemala financovať s európskymi peniazmi kroky, ktoré nie sú v súlade s hodnotami Európskej únie, to znamená právami, slobodami a princípami, ktoré sú uznané v tejto charte. A na záver, EDF víta zverejnenie Európskeho aktu o prístupnosti je to záväzok zo strany komisie, pokiaľ o zlepšenie prístupu k službám pre všetkých v Európskej únii. Má to veľký potenciál v Európskej únii, prináša to plusy pre ľudí, ktorí majú postihnutie. Avšak, ak Európsky akt o prístupnosti má byť kľúčovým zákonom, pokiaľ implementáciu CRPD, musí byť v súlade s CRPD, opakujem, musí byť jednoducho v súlade. A tento návrh má ešte nedostatky, pokiaľ ide o článok 9 a rozšírenie toho záberu by bolo najlepším zlepšením, ktoré by jednoducho prístupnosť týchto výrobkov a služieb by to bolo zreálnené takýmto spôsobom. Na záver žiadame od Európskeho parlamentu, aby bol lídrom, pokiaľ ide o implementáciu tých záverečných pozorovaní OSN odporúča Európskej únii, aby bola ambiciozná a dôkladná, pokiaľ ide o aplikáciu CRPD. Pozeráme na všetky konkrétne kroky Európskej únie vo všetkých oblastiach a očakávame, aby parlament prijal takisté, taký istý prístup a, a my v EDF sa tešíme na spoluprácu. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne, pán Clark, náš posledný rečník je pani Nataša Kazačkina, ktorá je koordinátorkou internej politiky siete pre ľudské práva a demokraciu. Je analytičkou v tejto oblasti e, v politickom inštitúte Open Society. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem za to, že sa môžem vyjadriť v Libe. Ako tu bolo povedané, reagujem tu v mene mimovládnej organizácie, ktorá má sídlo v, Sie- v Bruseli, predovšetkým je pracovné skupiny, pokiaľ ide o internú politiku Európskej únie. Ide tu skupina 20 mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ľudským právam, vrtane celej siete sociálnych mimovládnych organizácií, ktorých reprezentuje tá sociálna platforma, máme viacerých expertov v viacerých oblastiach, zjednotili sme, sme zjednotení, máme jeden cieľ, ide o posilnenie Európskej únie ako aktéra v oblasti ľudských práv v súlade so sekretariátom nebudem jednoducho opakovať to, čo už povedali moji kolegovia, pokiaľ ide o práva menšín, ale chcela by som skôr zosumaricovať dnešnú diskusiu tým, že by som sa venovala otázke inštitucionálnych otázok, potom čo sme tu mali tú prvú panelovú diskusiu. Takže by som chcela načrtnúť odporúčania našej skupiny, pokiaľ ide o občianskú spoločnosť a pokiaľ ide o potrebu internej stratégie zo strany Európskej únie. Pred dvomi dňami, a toto vlastne bolo spomenuté aj zo strany komisie, komisia zorganizovala stretnutie, pokiaľ ide o spustenie skupiny na vysokej úrovni boji proti rasizmu, xenofóbii a iným formám netolerancie. Bolo to veľmi ocenené, že mimovládne organizácie boli zaangažované od samého začiatku pri zriadovaní tohto podujatia a boli dobre reprezentované na samotnom podujatí v rámci toho interaktívneho panelu. Ako bočná poznámka pre LIBE, by som chcela zdôrazniť iba to, že ja viem, že máme protokol a praktické otázky, ale ak je to možné, bolo by dobre, aby sme sa vyhli tomu, že by tu boli iba panely mimovládnych organizácií a to na konci dňa, vo štvrtok, na konci týždňa. Ale bohužiaľ je to tak. Je tu veľká obava medzi organizáciami, že Eh, sa tu zmenšuje priestor pre občanskú spoločnosť globálneho hľadiska, ale bohužiaľ aj v Európe vidíme, že sú to útoky, útoky na mimovládne organizácie a kampane v Polsku, Maďarsku, eh, Litve. Je tu zneužívanie práva alebo obmedzovanie práva zhromažďovať sa vo Francúzsku, Španielsku. Takisto sú postihovaní aktivisti humanitárnych, v humanitárnej oblasti, ktorí poskytujú poradenskú činnosť pre žiadateľov azyl azylov, migrantom napríklad v Grécku. Takisto máme určité problémy s tým, že sa zhoršuje demokratická kontrola cez nejaké zrýchlené demokratické postupy, je to nedostatočná transparentnosť. Napríklad navrhovaná smernica boji proti terorizme, o ktorej sa momentálne tu v parlamente hovorí, no bolo to prezentované bez toho, aby sa predložila dopadová štúdia zo strany komisia, bolo to prehnané cez radu táto navrhovaná fáza o nových návrhoch o azile boli veľmi tajnoskársky pripravované a potom sa to takisto veľmi rýchlo pretlačilo. Je veľmi dôležité, aby Európska únia podporovala zmysluplný dialog s občanskou spoločnosťou, má to byť kľúčový charakter politického prístupu v týchto oblastiach. To sa týka správnej konzultácie. Konzultačný proces musí mať dostatočný časový priestor, aby občanská spoločnosť sa mohla vyjadriť. Treba to aj zohľadniť v plánovaní týchto podujatí a potom treba dosledovať tie kroky v Európskej únii, aby sme skutočne mohli zodpovedne pristúpiť aj predstavi, postaviť sa pred verejnosť. To nebolo zdôraznené v rámci intervencií v prvom paneli, takže chcem to zdôrazniť. Keď hovoríme o OSN, o vytváraní prostredia pre mimovládne organizácie, to je pilierom každého systému, ktorý spočíva na vytváraní právneho štátu. A preto naša spoločnosť žiadala o pozmeňujúci návrh správe Intvel, kde treba expresívne uznať úlohu mimo občanskej spoločnosti každom právnom štáte a mechanizme právneho štátu. A takisto to musí byť kritérium, pokiaľ ide o hodnotenie základných pravidiel v členských štátoch. Takisto apelujeme na dialog s občianskou spoločnosťou, aby sa v, záveroch rady zohľadnili aj pravidlá, ktoré sú obsiadnuté v charte základných práv. Tu chcem povedať, že napriek otvorenému a inkluzívnemu prístupu holandského predsedníctva smerom k nám, a to sme veľmi oceňovali, predsa len sme sklamaní, že takýto jazyk jednoducho sa nepretlačil až do záverov rady. Pokiaľ ide o komisiu, chcela by som do zapisnice spomenúť, že my ako skupina sme žiadali stretnutie s podpredsedom komisie Timmermansom, aby sme s ním mohli hovoriť o celkovej komplexnej vízii a stratégie, pokiaľ ide o posilnenie Európskej únie a jej postoja v oblasti ľudských práv. A týmto sa dostávam k druhému bodu v oblasti ľudskoprávnej stratégie. Aby sme sa vyhli kritike, ktorú často počúvame, chcela by som zdôrazniť, že táto stratégia nie je nejakým stimulom, pokiaľ ide o vytvorenie nejakého papierového tigra, tak ako to nazval jeden z komisijných úradníkov. Nechceme ani upriamiť, odpriamiť pozornosť od kľúčových tém. To nie je úloha mimovládnych organizácií k nejakým abstraktným diskusiám. To nie. Ide o pragmatický, premyslený, vychádzajúci zo skúsenosti prístup s cieľom posilniť kroky Európskej únie v zmysle dodržiavania ochrany ale takisto aj, a to bolo napríklad zo strany De spomenuté, ide o podporu ľudských práv v Európe. Na stretnutí vysokej úrovni spred dvoch dní jeden z účastníkov, myslím, to bolo zaujímavé, povedal, že ak zoberieme, že všetci experti, ktorí boli tam zo členských štátov, z mimovládnych organizácií, z OSN, z OECD, z Rady Európy a ostatní. Mali sme skutočne čo možno najkomplexnejší diapazon expertov, ktorí mohli sa vyjadriť k tomu násiliu, ktoré je motivované nenávisťou a tá veľká výzva tu bola nájsť spôsob, ako zovzájomniť a zoperačniť tieto skúsenosti. Ja si myslím, že to je správny prístup, takéto združenie tých zdrojov, ktoré máme k dispozícii v Európe a je ich dosť, pokiaľ ide o podporu krokov v oblasti ľudských práv, to by mal byť primárny cieľ Európskej únie a malo by to celkom jasne povedať vrátane koordinovania úsilia naprieč tromi inštitúciami a naprieč všetkými politikami, ktoré tu máme. Vzhľadom na koordináciu medzi jednotlivými inštitúciami je prekvapujúce, že takýto príklad musíme uviesť, ako komisia a rady iniciatívy, pokiaľ ide o podporu ľudských práv, ako toto bolo jednoducho oddelené jedno od druhého, tie prístupy inštitúcií. Komisia pripravila interný rámec na to, aby sa monitoroval a dodržia a vymáhal, vymáhali patričné postupy. Na úrovni rady zasa bolo pripravené niečo úplne iné, iba na úrovni politickej. Holandsko to prezentovala. E, vychádzalo to predovšetkým z integračného modelu. Bolo to úplne vzdialené od toho modelu, ktorý predložila komisia, ktorý sa týkal hlavne Polska, ale takisto to bolo vzdialené od tých diskusí ohľadne migrácie v Európskej únii. Takže toto vlastne vina, prináša určité zmetočné signály ohľadne toho, že kde Európa kladie svoje priority a môže to znížiť vlastne ten dopad tých jednotlivých úsilí. A preto my veľmi vítame parlamentné apelácie, aj pokiaľ ide o navrhovanú správu Intel, pokiaľ ide o interinstitucionálny dialog a koordináciu ľudskoprávnych krokov medzi jednotlivými inštitúciami Európskej únie a dúfam, že toto bude zdôraznené dostatočne v najbližšej správe o základných ľudských právach. Takisto by sme tu chceli uvítať rozhodnutie parlamentu, aby sa menovali jednotlivé štáty v prípadoch, kde to je potrebné, pokiaľ ide o neplnenie si krokov odporúčaných zo strany OSN. Hovorím to o rezolúcii CIA, ktorá bola prijatá minulý týždeň a o rezolúcii o Maďarsku. Apelujem na Európsky parlament, aby sa postupovalo systematicky, aby sa tam obsiahli, tam, kde to je relevantné, aby to bolo obsiahnuté aj v tých správach o základných ľudských právach. A v tej správy o, zo strany komisie o základných právach tam to nie je spomenuté. Niektoré štáty sú tam spomenuté, predovšetkým pokiaľ ide o neplnenie si záväzkov v oblasti azylovej politiky, zasa niektoré štáty nie, pokiaľ ide o Rómov. Na to, aby sme dosiahli nejaké lepšie inštitucionálne koordinácie, aby sme lepšie postupovali v týchto oblastiach zo strany všetkých inštitúcií. Všetky tieto úsilia musia vychádzať, a to je náš apel na stratégiu, musia byť zakotvené v spoločnej zodpovednosti, aby sme zaznamenali zmenu priamo v teréne, aby sme mali konkrétne spoločné ciele, ktoré sú definované na úrovni európskej na úrovni OSN. Toto je jediný spôsob, ako môžeme zabezpečiť koherentné a dôsledné plnenie týchto princípov, ktoré skutočne budú pridanou hodnotou pri všetkých snách na úrovni toho, čo robíme. Chcela by som teraz ešte rýchlo prezentovať niektoré príklady niektorých problémov, ktoré tu máme aby som bola konkrétnejšia. Opätovne budem sa venovať k tomuto stretnutiu, ktoré sa konalo pred dvomi týždňami. Išlo tu o rasovú nenávisť a iné formy diskriminácie tie strašné útoky v Orlande boli za, sa vyjadrili viacerí proti nim, teda všetci jednomyselne, ale potom ani komisia, ani rada nereagovala na apel zo strany občanskej spoločnosti, aby sa revidovala existujúca legislatíva ohľadne homofobických trestných činov. Nebol tu žiadny záväzok zo strany rady stanoviť si prioritu, pokiaľ ide o odblokovanie rokovaní o horizontálnej smernici o boji proti diskriminácii, ktorá má zabezpečiť ochranu proti diskriminácii vo všetkých tých oblastiach, o ktorých tu hovoríme, nielen pokiaľ ide o nezamestnanosť. A na tejto istej z konferencie sme videli aj video, kde byli cigánskeho chlapčeka, na ktorého sa útočili za to, že povedal Bielému človeku, že je jednoducho rovnaký ako on. A on mu povedal, ty chceš povedať, že ja som cigán a zbil ho a urážal tohoto chlapca. Každý bol šokovaný po zhľadnutí toho videa, ale predsa len stále nemáme riadne vyjadrenia zo strany komisie a rady, kde by sme popreli takéto útoky na cigánoch a, a tí, ktorí takéto útoky vykonávajú, musia byť postavení súd. Treba celkom povedať, že my sme všetci Rómovia, pokiaľ ide o naše spoločné základné ľudské práva. Takže bojovanie proti takýmto inštitucionálnym e, rasistickým politikám, to takisto musí byť systematické riešenie. Počuli sme na tomto zasadnutí zo strany UNHCR o pokrivenom verejnom diskúzie o utečencoch, ako skutočne to môže zraniť týchto ľudí. A bohužiaľ je to iba jeden štát, a bol to predstaviteľ Grécka, ktorý tu uviedol určité prepojenie so súčasným vývojom situácií v oblasti azylantského práva, že sa tu jednoducho tento trend stále zvyšuje. Takisto sme videli svedectva, živé svedectva o diskriminačných postupoch voči moslimom, pokiaľ ide o Francúzsko. A nová smernica o boji proti terorizmu, ktorá je momentálne prerokúvaná, negarantuje aplikáciu tých najnovších, najnovších nezohľadňuje najnovší vývin situácie. A samozrejme všetko sa nedá vyriešiť, všetko sa nedá vyriešiť naraz. Sú tu strategické kroky, musia sa sústrediť predovšetkým na riešenie kľúčových problémov ale momentálne nemáme ešte žiadny kompas, nemáme nejaké jasné rozhodnutie na európskej úrovni, pokiaľ ide ľudské práva. Niekde medzi tými iniciatívami Európskej únie, ktoré sú explicitne e, sústredené na základné ľudské práva, ako to uviedla tá vysoká skupina. Pokiaľ ide o ďalšie oblasti na úrovni e, justície a vnútra, Sú tu viaceré záväzné charaktery tejto charty. Európska únia musí rozvinúť strategický plán na to, aby sa zabezpečilo to, aby tieto kroky naprieč celou politikou podporovali základné ľudské práva od samého začiatku až po implementáciu a vymožiteľnosť týchto princípov. Keď sa teraz zostávame k tej strednodobej revízie novej komisie a pán Timmermans bol takisto vymenovaný, tak apelujeme na to, aby nová správa zo strany Európskeho parlamentu o ľudských právach treba v nej tlačiť na takýto rámec. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Kazačkina za vašu prezentáciu. Um, Teraz máme ešte čas na niekoľko otázok a na diskusiu. Chce sa vyjadriť eh, pán Šogor, ako avizoval, nech sa páči. To je skôr pripomienka k prvej prezentácii pána eh, Maloja. To je eh, stále aktuálny problém, ako eh, presvedčiť eh, parlament, radu, komisiu, že tak ako máme stratégiu pre Rómov, mali by sme mať aspoň správu o menšinách a etnické menšiny sú v lepšej situácii väčšinou ako Rómovia. Budem citovať e, jednu vetu z e, dokumentu e, parlamentu, kde teda bola, bol komentár, že nie je tu politická vôľa zakomponovať e, to do legislatívy EÚ. Potenciál e, práva EÚ nie je vyčerpaný. E, neustále dochádza k snahám eliminovať práva národných menšín a tiež sa neuplatňujú práva, ktoré sú zakomponované v charte. Európska únia si vyžaduje špecifickú ku mm, legislatívu pre práva a minorita. Tuto nemáme. Požadovať od e, komisia, aby pripravila e, štúdiu na zlepšenie ochrany práv e, menšín v EÚ by bolo prvým krokom na implementácie uznesenia, ktoré parlament 8. septembra 2015 prijal. Možno toto je jeden z dôvodov, prečo pán Timmer Timmermans nemohol prísť, lebo e, od septembra 8. to je málo času na prezentovanie tohto dokumentu. Dúfajme, že stále bude e, čas e, dopracovať sa k tomuto dokumentu, dostať ho niekedy po lete alebo na jeseň. Ďakujem. Pán Jurek, nech sa páči, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel som podporiť eh, eh, to, eh, čo bolo povedané o národnostných menšinách e, v Európe. Je to problém, ktorý existuje už celé storočia, dokonca dlhšie. E, každopádne často inštitúcie Európskej únie tieto problémy riešiť nechcú. Sú krajiny, v ktorých ľudia sa nemôžu e, podpísať abecedou, ktorú používajú vo svojom rodnom jazyku a to je pre mňa úplne nepochopiteľné. Európska únia berie takú akoby jakobinskú štátnu koncepciu za samozrejmosť. Povie si, to sú veci, ktoré nás nezaujímajú, vyriešte si to sami. Sú to tradičné menšiny. Myslím si ale, že všetky otázky je potrebné riešiť spravodlivo a za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti bol by som ale proti používaniu nejasného a dvojzmyselného jazyka pri kategorizácii menšín. To, že niekto je menšina, ešte neznamená nič iné. E, každý má právo na to, aby e, jeho súkromie bolo zachované, uznávané. Ak sa niekto deklaruje za polygamistu, tak je menšina, ale neznamená to, že musí mať rovnaké práva ako monogamná rodina, kde v Európe máme zabezpečené práva žien. To je e, základ e, inštitúcie e, zabezpečujúcej rovnosť našej rodine. To nie je rovnaký názor ako monogamia Eh, napríklad máme ľudí, ktorí eh, prídu a majú osobašný list s viacimi osobami Európami. E, e, napríklad Veľká Británia má s takýmito krajinami aj diplomatické styky, ale to ešte neznamená, že poligamiu uznajú vo svojom vlastnom práve. A my máme právo brániť naše kultúry, ktoré považujeme za nielen vlastné, ale aj univerzálne. Je to naše právo a je to náš záväzok. Takže chránime ľudí, ľudí ak je to v záujme spravodlivosti, ale nie v tom zmysle, že každá skupina, ktorá chce spochybniť tú či inú, sa prehlasí zrazu za menšie menšinu a bude požadovať zvláštnu ochranu zo strany inštitúcií Európskej únie e, či e, v štáte alebo proti nemu. Čo hovoril pán Clark o deťoch s Downovým syndrómom. To je dramatický problém, pretože v celom rade našich krajín a žiaľ aj u nás sa spochybňuje vôbec právo detí s Downovým syndromom na narodenie často eh, dochádza k potratu, je, eh, pretože eh, sa obávajú, že nebudú plnohodnotní, ale pred narodením sú vnímané ako nežiadúce dieťa s tým, že nemajú ani právo narodiť sa takéto deti. Je to na rozhodnutí rodičov, či rodičom vyhovuje toto konkrétne dieťa alebo nie, ale to je neľudský prístup. Chápem, že to nemení nič na tom, čo tvrdí Európska komisia, ale nemali by sme tu mať úplne kľudné svedomie, lebo v celom rade našich krajín sa takto deje na základe práva, ktoré uznalo slobodu voľby na to, či sa dieťa s Danovým syndromom narodí alebo nie. To je jedno z ľudských práv v niektorých členských štátoch. Myslím si, že e, v tejto diskusii je treba vystupovať na základe univerzálnejších základov, povedať si, aké normy chránime a čo je základom spravodlivosti. To poprvé. A po druhé, musíme si byť viac vedomi toho, že to, že máme väčšinový názor, ešte neznamená, že náš názor je nevyhnutne správny. Paradox e, je v tom, že najčastejšie hovoríme len o tých menšinách, ktoré majú silnú podporu vo väčšine. Iné menšiny, ktoré sú naozaj osamotené, o tých často mlčíme. Ďakujem, pán Jurek. Na záver by som eh, sa aj ja zúčastnila tejto rozpravy a ako eh, poslankyňa Európskeho parlamentu a budem hovoriť po, o poľsky. Rada by som upozornila na jednu vec. Menšina, ktorá je menšinou, má ďaleko zložitejšiu situáciu ako väčšina. A to vždy v každej spoločnosti. Prirovnám to k dvom dcera, Jedna je 15 rokov staršia ako druhá. Tá mladšia si ale vyžadovala stále e, väčšiu starostlivosť za to až do obdobia do vršenia plnoletosti. A rovnaké je to aj s menšinami. Nemôžeme sa hádať o tom, kto má pravdu. Musíme mať na zreteli, že každá menšina ľudia s postihnutím alebo aj ostatní si vyžadujú osobitnú e, starostlivosť. Dnes sme o tom hovorili v rámci e, rozpravy a myslím si, že sa k tomu v výbore LIBE ešte v budúcnosti budeme vrácať Ďakujem. A teraz vidím, že komisia by rada sa vyjadrila pani Sina a pán Der Buk. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Žiadnu otázku nemám len pre vašu informáciu k na adresu pana Peta Klarka samozrejme komisia zdieľa vaše obavy, e, že e, štrukturálne fondy by mali byť e, prideľované spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami UNHCR a charty E, prerozdeľovanie je na členských štátoch pod kontrolou e, komisie a e, certifikovaných orgánov. Čo by som vám na vašu informáciu chcela povedať, že v priebehu júla bude prijatý komisiou dokument s usmerneniami o manažmente investičných fondov sú tu, boli teda určité obavy vyjadrené v súvislosti s neexistenciou takýchto usmernení, ale teda budú e, pripravené a e, e, sú zamerané na to, aby sa dostali do povedomia členských štátov. Takže chcem vás upozorniť na existenciu týchto ustanovenie. Pokiaľ ide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 hovorili ste, že niektoré členské štáty niekedy teda sú niektorí karhaní, niektorí ale nie je to e, nekonzistentné, e, možno nie na prvý pohľad zrejme. Vždy, keď Európska komisia vydáva oznámenie tlačové o začatí konania pre porušenie voči určitému e, štátu, vždy sa tam spomína meno tohto členského štátu a tie postupy konania konania pre porušenie, ak nie je e, vydané, e, ak nie je e, vydané takéto komuniké, tak tam ten členský štát menovaný nie je. Nech sa páči, pán, pani profesorka. Veľmi stručne k slovám pána Sogora Pomínali ste výročnú správu o etnických menšinách. Áno, stáva sa to o regióne, kde máme v e, e, Nemecku napríklad e, pri každej schôdzi sa vydáva výročná správa o menšinách, ktoré sú uznané v Nemecku. Terry z nich sa nachádzajú v e, e, š, e, spolkovej krajine š, Lesbicko-Holštajnsko. Ide tu teda o spoločné úsilie, najmä aj nevládne organizácie na tom participujeme, ak chceme. Pokiaľ ide o kompetencie, odkázali ste na správu, ktorá, o ktorej teda budem veľmi rada tiež hovoriť. Ide tu o práva v rámci vzdelávania a kultúry. E, bolo spomenuté, že e, by e, mali byť implementované. Pani Jurek, vy ste spomínali jedno z tých kultúrnych práv by mohla Európska únia e, e, považovať za univerzálne právo, e, ktoré sa vzťahuje na všetkých členov spoločnosti, písať si svoje meno vo vlastnom jazyku. Je to problém vo viacerých krajinách, ktoré monitorujeme a nachádza sa to aj v správe, ktorý, ktorú som podala sekretariátu, pretože naozaj sú tu obavy. E, e, e, je to dôležité pre práva menšín, aby mohli si zachovať svoju kultúrnu identitu. Takže z tohto pohľadu by sa tým komisia mohla niekedy zaoberať a prevziať to ako no, proces teda začiatku ochrany tých práv menšín. A na záver by som chcela povedať, že ten aspekt, či e, e, e, menšinový názor je správny alebo nie, to je samozrejme subjektívny pohľad. Ale chcela by som každému pripomenúť, že je dôležité, aby bol vypočutý každý hlas v demokratickej spoločnosti, či e, je to správne alebo nie. Je to na zvážení, je to na e, počúvajúcom a je veľmi dôležité, aby všetky kanály e, boli otvorené, aby každý mohol sa vyjadriť. Nie znamená to, že každý vyhrá, ale každý by mal mať možnosť vyjadriť sa. Áno, to bol veľmi dobrý záujem záver tejto rozpravy. Chcela by som sa vám pekne poďakovať za eh, veľmi zaujímavé príspevky eh, čo sme si vypočuli, bude určite inšpirujúce pre prácu Európskeho parlamentu. Takže ďakujem ešte raz, ďakujem vám za túto eh, rozprávu a ďakujem aj všetkým za účasť.